Dobré popoludne všetkým pri tomto popoludňačnom zasadnutí. Mali sme mať prezentáciu o vesmírnych eh, programoch EÚ ako prvkoch umožňujúcich eh, realizáciu politík, ktoré zaujímajú aj náš výbor. Chcem privítať generálneho riaditeľa pána Pierre Delso a pána Matiasa Pečke, z Európskej komisie a výkonného riaditeľa pána Carlo de Dorides z GSA a pána Pascala Kodela, hlavného operačného úradníka GNSS a pani Marta Krivanis Žostovská z GSA. Táto prezentácia pokrie e, vesmírne programy EÚ ako prvky umožňujúce realizáciu politík, to zaujíma náš výbor, ako som povedala. Máme hm, legislatívnu správu MFF eh, od pána Saliniho, potom európske programy Galileo, to je Európsky eh, globálny navigačný systém GNSS, Copernicus, eh, to podporuje mnohé aktivity a služby. Je to teda takisto v sfére záujmu výboru ITRE, a preto sme sa rozhodli, že urobíme maximum na dosiahnutie dohody ohľadom tohto vesmírneho programu pred európskymi voľbami. Máme teda prezentáciu našich vzácných hostí a potom budete mať možnosť nadviazať dialog s týmito hostiami. Takže nebudem to odkladať. Pán Pierre Delso, zástupca generálneho riaditeľa e, z DG Grow. Prosím vás, aby ste pohovorili o tejto téme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem za toto stretnutie a možnosť e, prediskutovať s vami vesmírne politiky, najmä ako prvky umožňujúce realizáciu iných politik. Som veľmi rád, že som tu. Tento parlament aj predchádzajúci parlament vždy podporoval, čo robíme v tejto oblasti. A určite budeme potrebovať vašu podporu aj ďalej. MFF, ako ste povedali, ešte nebol formálne prijatý a treba zabezpečiť, aby sme splnili, čo, na čom sa dohodneme medzi nami a e, so darcami a komisiou. Vesmír je veľmi dôležitý, je zásadný pre naše životy, hoci si to až tak neuvedomuje, neuvedomujeme, keď o tom hovoríme, keď vysvetľujem ľuďom, že pracujem vo vesmírnych politikách EÚ, ľudia nechápu presne, čo tým mám na mysli, čo to vlastne ten vesmír znamená, aký môže byť ekonomický prínos. Samozrejme, vnímajú e, vesmír ako satelity a podobne, ale neuvedomujú si, že veľká časť ich života je vesmírom ovplyvnená. Je preto dôležité diskutovať o tom a som rád, že parlament vykonal túto iniciatívu a určite sa teším na ďalší dialog s parlamentom aj mimo rokovaní o MFF, aby sme zistili, čo môžeme urobiť spoločne, aby všetci naši občania chápali význam vesmíru ako súčasti ich života. Ja by som chcel ešte povedať okrem toho to, že by sme mali byť hrdí na to, čo sa nám podarilo v oblasti vesmíru doposiaľ dosiahnuť. My tu v Európe sa často zameriavame na to, čo sa nepodarilo, čo nefunguje, ale keď sa pozrieme na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v oblasti vesmíru, je to úžasné. Kopernikus napríklad. To je systém pozorovania Zeme, e, ktorý nikde inde na svete neexistuje. Kopernikus poskytuje celý rad údajov o planéte, ktoré používame pri mnohých dôležitých službách monitorovania atmosféry, mora, e, pri núdzových zásahoch a podobne. Z tohto pohľadu je Kopernikus nástroj, ktorý nemá obdobu nikde na svete. Samozrejme, ja sa tu nesnažím len tak propagovať Európu, ale nedávno Spojené štáty čelili hurikánom a požiadali Európu, aby mohli použiť Kopernikus na monitorovanie situácie na Floride lebo tento nástroj jednoducho nemajú. Mali by sme teda byť hrdí na to, čo máme. A opäť aj Galileo. Ja viem, že sú aj nehody, ale čo je dôležitejšie, nám sa podarilo dosiahnuť to, že máme systém, ktorý je už takmer funkčný, má vysoko kvalitné výsledky a to by nebolo možné, keby sa toho ujal len jeden členský štát Takže Kopernikus, e, Galileo a Egnos to sú príklady toho, čo Európska únia prináša občanom. Bez únie by to žiadny členský štát sám nezvládol. Niekedy by sme teda skutočne mali byť hrdí, viac hrdí na to, čo sme urobili, ale nesmieme byť zhovievaví. Máme teraz vynikajúce systémy, ale musíme sa pozerať aj do budúcnosti. A v tomto duchu sa nesie aj význam debaty a diskusie s parlamentom aj v rámci MFF, pretože sa musíme vydať e, správnym smerom. Tretie posolstvo, ktoré mám, nebojte sa, nemám ich až toľko, budem stručný. Takže to tretie posolstvo je, že hoci to nevždy vnímame, ale treba e, približiť vesmír k Zemi tak, aby sa stal nástrojom, ktorý používame čoraz viac a viac než predtým vo vzťahu k ďalším priemyselným odvetviam a sektorom. Pretože z vesmíru môžeme získať to, čo nezískame inde, sú konkrétne príklady, ale len stručne, keď hovoríme nielen o Európe, napríklad v prípade poľnohospodárstva v Afrike, môžeme používať zábery z Kopernikusa, aby to mohli ľudia v teréne využiť a zistiť, čo konkrétne robiť e, v polnohospodárstve. Galileo je veľmi užitočný nástroj, kolega o tom bude hovoriť tiež. Takže isté je, že vesmír je súčasťou nášho každodenného života, hoci si to neuvedomujeme. Napríklad už len v prípade mobilných telefónov, alebo keď si vyberáte peniaze z bankomatu, používate vesmírne systémy, alebo keď pozorujete poľnohospodárov na farmách, oni takisto používajú tieto technológie. To je veľmi dôležité. Niekedy uvádzam príklad, ehm, taký príklad, raz som išiel autom v Spojených štátoch a mal som tam systém v tom aute, ktorý nevyzeral veľmi efektívne a oni mi potom povedali, um, že mi pošlú odborníka, aby mi pomohol a ten mi povedal, toto je ten najlepší systém, ktorý máme, lebo pracuje s satelitmi. Ja som sa spýtal, a máte aj nejaké iné a to on nevedel. Takže toto je veľmi dôležité. Kopernikus, tomu sa budem viac venovať, lebo kolegovia budú hovoriť o Galileovi. Pokiaľ ide o Kopernikus, ten počet e, zobrazení, ktoré produkuje, je skutočne veľmi veľký. To je vlastne najväčší zdroj údajov na svete. Ale skutočnou výzvou pre nás je zabezpečiť využitie týchto údajov v prospech našich občanov a e, podnikov. Takže my ako komisia, Európsky parlament aj únia musíme zabezpečiť, aby tento obrovský objem údajov bol ľahko uchopiteľný pre používateľov malými a strednými podnikmi všetkými v Európe. Už to začíname robiť. Máme elektronické platformy Dias a všetky zábery, ktoré Kopernikus vytvoril, môžete takto získať a použiť. Takže keď ste nie v parlamente, ale v Bruseli napríklad, keď bude pršať, môžete navštíviť jednu z týchto webových stránok a pozrieť sa na tie zobrazenia, ktoré sa používajú na vytváranie nových služieb a podobne. Takže toto znamená, keď hovorím o tom, že treba približiť vesmír Zemi. No a napokon ten posledný bod. To sa týka nového nariadenia. A z tohto hľadiska je dôležité, aby sme mali jeden jediný nástroj na pokrytie všetkých vesmírnych programov. Prečo? My Totiž v budúcnosti sa potrebujeme viac zamerať na synergické efekty pri aplikovaní v službách. Pokiaľ ide o Kopernikus a Galileo, potrebujeme skombinovať tieto služby, zabezpečiť napríklad pre digitálny sektor, monitorovanie životného prostredia, dopravu, že máme kombinované informácie od e, systému Kopernikus a e, od systému Galileo a keď e, budeme hovoriť o internete veci, lokalizácia napríklad umiestnenie je veľmi dôležité, takže kvalita Galilea tu bude veľmi dôležitá. Takže na záver to moje posolstvo je, že vesmír je veľmi dôležitý. Nie je to len náklad, je to investícia. Keď niekde budujete most, stojí to peniaze, ale ak ten most pomôže ľuďom dostať sa z bodu A do bodu B a prepravovať tovar, a služby z jedného miesta na druhé, tak je to investícia. Takže na vesmír sa treba pozerať ako na investíciu a úprimne nejde ani tak o to, či my budeme potrebovať vesmír v budúcnosti, ten potrebovať budeme, ale otázka je, či chceme, aby bola Európa tým základným zásadným hráčom v oblasti vesmíru, lebo Čína investuje do vesmíru masívne. Keď sa pozriete na Spojené štáty a ten tzv. nový prístup k vesmíru, tak tam ide najmä o súkromné finančné prostriedky, obrovské prostriedky investované do vesmírneho sektoru. Títo súkromní investori to nerobia preto, lebo milujú vesmír, ale preto, že tam vidia tie prínosy. Takže všet, otázka pre nás všetkých Európanov je, budeme skutočne na čele stále a preto dohoda, ktorú sme dosiahli ohľadom e, toho nariadenia je dôležitá a otázka financovania pre vesmírne programy je takisto veľmi dôležitá. Na záver teda ďakujem za spoluprácu, za pozvanie a ja skutočne chcem pokračovať v tomto dialogu s Európskym parlamentom, lebo sme na jednej palube a tento vzťah je veľmi dôležitý a určite sa rád vrátim, kedykoľvek sa rozhodnete ma pozvať. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Delso. A teraz pán Carlos Desdorides, výkonný riaditeľ e, agentúry pre európske globálne navigačné systémy, aby predniesol všeobecnú prezentáciu z perspektívy GSA ohľadom vesmíru, priemyslu, trh a malých a stredných podnikov. Takže prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Niekoľkými slovami uvediem našu agentúru GNSS, ktorá je známa ako GSA. Máme tri hlavné ciele. Jednak poskytovanie služieb a operačných služieb, potom po druhé monitorovanie bezpečnosti a po tretie rozvoj trhu. Vzhľadom na predmet dnešného stretnutia zameriam sa na túto tretiu oblasť. Čo to znamená? Um, tento, toto presadzovanie sa na trhu. Uvediem niekoľko, niekoľko konkrétnych príkladov. Začnem EGNOSom. Ten vlastne predchádzal Galileovi nie je možno až tak úplne známy, ale je veľmi dôležitý. My ako GSA vlastne vychádzame z tejto skúsenosti. EGNOS teda je systém zväčšovania e, augmentácie e, GPS a zajtra to bude aj Galileo, EGNOS, pardon, a e, je to zamerané na civilnú oblasť, na civilné letectvo. Začalo to v roku 2011 je teda zaujímavé pozrieť sa, kde sa nachádzame teraz. V tej chvíli, a to by som chcel povedať na, začiat, na úvod, bol EGNOS prvý e, celoeurópsky systém navigácie v Európe. E, nebol tam žiadny iný podobný systém. No a otázka bola, či budeme certifikovať tento systém pre civilné letectvo. Nikto to totiž nevyžadoval alebo ako rozdeliť zodpovednosti medzi jednotlivými aktérmi, um, pokiaľ ide o poskytovateľov navigačných služieb, letiska, poskytovateľov služieb EGNOS. Ako by sme mali teda pristupovať k aktualizácii technológií v letectve. My ako GSA sme riešili tieto otázky a to spoločne a hľadali sme konkrétne odpovede. Dnes už máme 26 tisíc e, letov mesačne, ktoré používajú EGNOS. Máme viac než 350 letisk, ktoré sú vybavené systémom EGNOS. Máme viac než 50 lete, e, pristávacích dráh, ktoré sú vybavené systémom EGNOS. Takže toto sú výsledky, ktoré teraz máme. DGSA to umožnilo a to tým, že prepojilo konkrétnych aktérov a predložilo konkrétne návrhy. Teraz hovorím za civilné letectvo, pretože EGNOS bol určený najmä pre civilné letectvo, ale dnes už EGNOS zasahuje ďaleko za rámec tohto sektora, napríklad v presnom polnohospodárstve, eh, vyberaní poplatkov za cesty, v námornej plavbe. Aj tu sa EGNOS postupne stáva akýmsi štandardom. A teraz sa vrátim k systému Galileo. Galileo bol spustený v, e, v koncom roku 2016. A tu opäť GSA umožnilo dosiahnuť tie výsledky, ktoré dnes máme. Ide najmä o pochopenie trhovej dynamiky. Kto sú tí hlavní aktéry e, v hodnoťovom reťazci? Riešili sme napríklad, kto e, je v tej trhovej dynamike základný a tam išlo chipsety a výrobcov týchto komodít. Predalo sa viac než miliarda e, príjimačov na svete a to vychádza e, práve z tohto rozhodnutia spustiť služby tohto systému v roku 2016. Ale išlo o prepojenie týchto aktérov v prvom rade. Dnes, po menej než troch rokoch. Vidíme tieto obrovské čísla, ktoré robia veľký dojem, ale keď sa pozrieme na iné oblasti, napríklad automobilový priemysel, vidíme aj tu narastajúci záujem výrobcov automobilov o Galileo. Všetci majú záujem, záujem o testovanie nových funkcií a prístrojov ktoré budú potom súčasťou moderných vozidiel, autonómnych vozidiel. Takže to GSA robí dnes pre trh a ešte chcem povedať pár slov o budúcnosti, najmä v súvislosti s novým nariadením, ktoré nadobudne platnosť o menej než rok. Pre GSA je v prvom rade veľmi dôležité, toto veľmi dôležité vzhľadom na to, že sa rozšíria zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o to, aby sme zabezpečili pozitívne zbližovanie, pretože to nariadenie príde v dobe, keď Galileo dosiahne plnú operačnú kapacitu, to znamená, keď bude plne rozmiestnený tento systém a keď sa oznámi celému svetu, že je plne funkčný. Takže na tento milník sa musíme zamerať a musíme samozrejme sa pripraviť spoločne s ostatnými zainteresovanými stranami na túto dobu. A to preto, aby sme mohli teda zabezpečiť plné poskytovanie služieb. Toto je prvý cieľ. A ten druhý cieľ, investície na rozvoj trhu. Potrebujeme podľa nás zmeniť rýchlosť aj objem investícií, aby toto všetko mohol mm, trh e, absorbovať. A v tomto prípade my budeme aktívne konať. Máme celý rad e, predstav, ktoré by nás mali priblížiť e, k situácii, kedy Galileo bude významný nielen pre oblasť dopravy, ale aj iné oblasti ako presné polnohospodárstvo a všetky dôležité technológie v podstate všade určovanie geografických pozície je veľmi významné. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko a budem rád, keď mi položíte otázky. Uh, Ďakujeme pekne. A teraz dostane slovo pán Pascal Klodel, výkonný riaditeľ v rámci európskeho GNS. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň prajem vám všetkým, vážená pani predsednička, dámy a páni, poslanci, poslankyne. Chcel by som sa poďakovať za toto pozvanie a za možnosť podporiť takýmto spôsobom aktivity a služby, na základe satelitných služieb. Naša agentúra je operačná agentúra Európskej únie, ktorá je zodpovedná za poskytovanie služieb cez satelit. A na to, aby sme tieto služby poskytovali, si to vyžaduje infraštruktúru, ktorá si vyžaduje vesmírny segment, ale aj ďalšie. A ten vesmírny segment je vlastne zložený z satelitov a z tých vysielačov a takýmto spôsobom manažujeme tie systémy, využívajúc e, tie možnosti, ktoré máme a vysielame e, dáta smerom na Zem. Galileo vychádza teda z komplexnej infraštruktúry. Na jednej strane je tu teda synchronizácia časová až na miliardinu sekundy, a potom je to aj koordinácia 22 satelitov, ktoré orbitujú okolo Zeme. Galileo zabezpečuje nezávislosť Európskej únie v oblasti navigácie satelitnej. Tri, servi- tri služby sú k dispozícii Open Service, to dostávate k dispozícii aj vy na vašich smartfónoch veľmi presne. Ďalej Search a Rescue, to je lokalizácia ľudí, ktorí sú na mori alebo na súši a sa stratia do 10 minút a PRS, to je zase služba, ktorá slúži vládam. Karlo teda už vyjadril viaceré veci ohľade Agnosu. To je regionálna služba, ktorá pokrýva celú Európsku úniu. Služby sa využívajú predovšetkým v rámci letectva, ale aj v polnohospodárstve. Takže GSA nie je teda iba službou, pardon, teda neslúži teda iba na prospech e, vesmírneho výskumu, ale aj ľuďom, či už vláde alebo občanom. GSA je teda zacielená na spotrebiteľov. Rozvoj trhu s užívateľmi je takisto našou ďalšou misiou. Sústredíme sa na využívanie signálov, na to, aby sme mohli osloviť všetky aspekty trhu inovatívnym spôsobom. Tieto inovatívne riešenia stimulujú celý priemysel v Európskej únii od startupov, cez malé a stredné podniky až po klasické priemyselné odvetvia. Takto všetky krajiny Európskej únie môžu mať účasť na rozvoji týchto inovatívnych technológií. Rast hospodársky, ktorý prinášajú tieto systémy prostredníctvom satelitnej navigácie, majú, vlastne, má to prospech pre všetky krajiny. Je to vlastne súčasť a epicentrum technologickej revolúcie a je to kľúčové pre hospodárstvo Európskej únie. My to nazývame v angličtine downstream. A to, týmto sa vlastne GSA dostáva do epicentra e, priemyselných odvetví Made in Europe. Úloha GSA je zjednodušená prostredníctvom užívateľských platformiem, kde sa, zdieľa vlastne, eh, kde sa zdieľajú informácie vo všetkých odvetviach hospodárstva, či už je dopravu, bezpečnosť, telekomunikáciu, banky a tak ďalej. Na to, aby sme prispôsobili, naš, aby sa mohli výrobky prispôsobiť uči, užívateľom Musíme poznať aj, ako fungujú teda trhy a toto vedie k tomu, že sme navrhli nové služby 2020-2021, vysoko precízne služby až do 20 cm, napríklad pokiaľ ide o rozvoj autonómnych vozidiel, e, služby autoidentifikácie a takisto aj služby synchronizácie medzi jednotlivými členskými štátmi. Treba povedať, že Horizont, Euro, Euro, Horizont Europe a ďalšie takisto vyskúšajú majú osoch z týchto služieb a čo je veľmi dôležité, je treba sa pozrieť aj na to, akým spôsobom sa do týchto odvetví investuje. GSA je teda prítomné na to, aby sme podporovali jednotlivé centrá excelentnosti. GSA môže priniesť konkrétne poznatky a informácie, ako aj konkrétne služby na to, aby sa ďalej podporovali inovatívne služby. To znamená, máte to k dispozícii. Downstream prispieva k tomu prechodu smerom k mobilite, inteligentnej mobilite a smerom k hospodárstvu, ktorá bude nízkouhlíková, alebo tie emisie budú nízkouhlíkové. Poskytujeme optimalizáciu v energetickej oblasti, v doprave, znižovaniu odpadov. Toto má dopad pozitívny aj na životné prostredie. Robíme navigáciu, ktorá napríklad umožňuje lepšiu navigáciu vozidiel, týmto sa vlastne znižuje množstvo či už paliva alebo pesticídov v poľnohospodárstve. Takže je to dôležité z viacerých uhlov pohľadu, kde 10 európskeho hospodárstva profituje vlastne z týchto oblastí. 50 tisíc pracovných príležitostí bolo vytvorených v rámci downstreamu a prinieslo to takisto aj veľký príjem, alebo sa s tým počíta do roku 2027. Na záver by som chcel povedať, že GSA za podpory komisie, berúc do úvahy jednotlivé úpravy, ktoré sú dôležité, pokiaľ ide o to priemyselné pojivo v rámci Európskej únie, prostredníctvom tých jednotlivých služieb, ktoré poskytujeme, myslím si, že kombinácia umelej inteligencie, ako aj využívanie toho, čo nám ponúka vesmír, nám ponúka výkonnejšie služby. Treba si uvedomiť, že GSA teda oslavuje 15. výročie a chcel by som povedať, že skutočne pre nás všetkých je dôležité sústrediť sa na tieto vesmírne programy, pretože sú veľmi dôležité. Chcem sa teraz poďakovať výboru ITRE, pre, pani predsedničke, ako aj všetkým členom, za tú veľkú dôveru, ktorú vy poskytujete prostredníctvom vašich rozhodnutí našej agentúre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Matias Peče, ktorý je riaditeľ Európskych navigačných satelitných programov, generálny riaditeľ pre jednotlivé oblasti. Nech sa páči, máte slovo. Pán Pečke. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Dámy a páni, budem sa snažiť doplniť to, čo tu už dnes odznelo. Berúc do úvahy tie strategické dimenzie vesmírnych programov, berúc do úvahy skutočnosť, že sa sústredíme na GSA v súčinnosti s komisiou, pokiaľ ide o potreby užívateľov. Ja si myslím, že toto je taký dôležitý faktor pre našu prácu, keď hovoríme o týchto vesmírnych programoch. Dúfam, že to teda bude môcť ešte rozvinúť ďalej v rámci diskusie. Ďalej, čo rozlišujeme, je tá celá paleta služieb, ktoré poskytujeme, už toto bolo dnes povedené, Sú to tzv. otvorené služby, open service, vere, typy služieb, ktoré sú pod vládnou tutelou, to znamená záchrana ľudí na mori a tak ďalej. A ďalej služby, ktoré sú vlastne takým balíčkom tých primárnych služieb. Ešte doplním teda to, čo tu odznelo, ale aby som to mohol urobiť, tak sa budem sústrediť na úlohu komisie, čo my robíme za komisiu, teda v súčinnosti s GSA a s ďalšími a takýmto spôsobom sa sústredíme teda na to, aby sme e, umožnili využiť ten potenciál, ktorý nám prináša vesmír. Treba si uvedomiť, že vesmír je realitou, je to dimenzia, ktorá sa dá využiť prostredníctvom signálov, prostredníctvom údajov, ktoré dostávame cez Kopernikus a my musíme robiť všetko preto, aby na Zemi čo, bolo, aby čo najlepšie boli využené tieto údaje. To znamená, budujeme infraštruktúru prostredníctvom tých peňazí, ktoré idú od daňových poplatníkov a my takýmto spôsobom musíme robiť všetko preto, aby to prinieslo očakávaný očakávané plusy. Keď hovoríme o peniazoch, tak si musíme uvedomiť, že súčasť alebo časť tohoto je dôležitým faktorom, dôležitá suma, ktorá vlastne zo strany legislátorov bola predložená. Vždy sa však môžete spýtať, či Európska únia, ktorá má vyššie HDP ako Spojené štáty americké, dáva oveľa menej peňazí do tejto oblasti ako Spojené štáty americké. Na toto nesmieme nikdy zabúdať, to je základná premisa. Keď sa pozrieme na úlohu komisie v jednotlivých oblastiach a aktivitách, myslím si, že si musíme uvedomiť, že Vesmír je teda prítomný v našom každodennom živote a to oveľa viac, ako si to my myslíme. Vieme, že máme napríklad lokalizačnú funkciu na telefóne, ale zabúdame na to, že tá samotná funkčnosť siete mobilnej si vyžaduje synchronizáciu e, údajov o čase, to znamená bez GNSS by jednoducho telekomunikační operátori nefungovali, nemohli fungovať a nefungovali by aby mobilné telefóny. To znamená, ide tu absolútne najzákladnejšie služby pre interkom operátorov, na ktoré sa každý deň spoliehame. Myslím si, že z celosvetového hľadiska, keď máme údaje za Európu, tak vidíme, že sme vlastne závislí, pokiaľ ide o disponibilitu GNSS signálov. My vieme, že 10% nášho HDP vlastne do istej miery závisí od disponibility satelitnej navigácie, satelitných signálov. A čo my robíme? My e, robíme teda trojaké aktivity. Poprvé, chceme uskutočňovať regulačné kroky, kde je to potrebné od pre otázky bezpečnosti, na to by sme si stanovili rámcové podmienky, pokiaľ ide o nástup na trh. Takisto sa venujeme otázke štandardizácie, predovšetkým pokiaľ teda ide o tú aktivitu na trhu a takisto aj pokiaľ ide o podnikateľské aktivity, aby sme podporovali startupy v oblasti využívania vesmírnych technológií. Treba si však uvedomiť, že tá regulačná dimenzia, kde bezpečnosť je dôležitá. Pozrieme sa na tie kľúčové infraštruktúry. My vieme, že, a už to tu vlastne bolo aj povedané, vychádzame z celej palety kľúčových infraštruktúr, kde synchronizácia GNSS signálov zohráva úlohu. Máme tu telekom siete, elektrické siete, takisto označovanie časové produktov pre bankovníctvo a ďalšie sektory. V súčasnosti všetky tieto funkcie závislia od disponibility GPS. To znamená, naše kľúčové infraštruktúry vlastne výlučne závisia od disponibility signálu GPS. Otázka, ktorú sa môžete spýtať, je tá, či to bude pokračovať ďalej, alebo čo my robíme na to, aby sa tento stav zmenil. Ďalší konkrétny prípad by mohli byť napríklad e, digitálne tachografy. Tu už sme niečo urobili v tejto oblasti, my teda vyžadujeme prostredníctvom regulácií, bolo to prijaté pred dvomi, tromi rokmi, že od júna roku 2019, to znamená tohto roku, nákladné vozidlá, ktoré sú zaregistrované, musia mať tzv. inteligentný techograf, ktorý bude kompatibilný s Galileom. Musí to byť a to, že je kompatibilné, to neznamená, že Galileo bude záväzný na exkluzívnom základe. To nie. My podporujeme inkluzívny prístup. My chceme, aby Galileo bol minimálne teda medzi tými GNSS službami, ktoré sú inkorporované ale nerobíme to na základe nejakej exkluzivity. Ďalší príklad, ktorý sa týka bezpečnosti, a to veľmi aktuálne, je napríklad I112 iniciatíva, ktorá bola prijatá zo strany komisie. E, máme tu delegované nariadenie z decembra minulého roku. Pokiaľ ide o prípad nejakej nutnej aktivity, dochádza tu k detekcii prostredníctvom údajov zo satelity, ktoré sú potom predané do takých e, centier, kde sa spracovajú tieto urgentné informácie. To znamená, my vlastne toto nariadenie, ktoré tu máme a týka sa vozidiel, a je, takým základno, je takou základnou, četo, pokiaľ ide o bezpečnosť vozidiel, tak sme to dali do oblasti mobilných telefónov a takýmto spôsobom umožníme, aby mobilné telefóny boli schopné vykonať e, núdzové telefonáty v prípade, že to je potrebné na to, aby bola identifikovaná poloha osoby, ktorá sa nachádza v núdzovej situácii. Konkrétny príklad, pokiaľ o regulačné aktivity, ktoré boli napríklad prijaté v minulosti alebo ktoré sa pripravujú. Ďalšia vec, iba to chcem spomenúť, je teda štandardizácia. Prostredníctvom tejto oblasti máme tu príležitosť urobiť to, aby Galileo a EGNOS boli čo možno najrelevantnejšími pre trhy, aby tá infraštruktúra, infraštruktúry, ktoré sme spustili, skutočne boli čo možno najpozitívnejšie priamo v teréne. To znamená, že v časti sa to robí práve prostredníctvom veľmi technickej štandardizácie. Štandardizačné aktivity a relevantné fóra majú zabezpečiť to, že keď hovoríme o bezpečnosti a o bezpečnom letectve napríklad, tak urobíme všetko preto, aby napríklad Agnos bol zastúpený a využívaný prostredníctvom štandardov, ktoré sú poskytované zo strany e, orgánov, ktoré stanovujú štandard. To sa týka takisto aj cestnej dopravy. Cestovná, cestná doprava alebo autonómne vozidlá, tu sú napríklad očakávané aktivity v rámci štandard homologizačných zariadení, ktoré vlastne poukazujú na to, aby sme robili všetko preto, keď hovoríme napríklad o tých auto, automatických vozidlách, tak Galileo bude využívané a bude súčasťou tých štandardov. Takisto internet veci, to je ďalšia vec. Tretia vec, to sú štandardy, tzv. IoT štandardy. Potrebujeme využívať v tejto oblasti Galileo a ďalšie. Ďakujem pekne, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, a ja hovorí pani predsednička. A Teraz zostane slovo Marta Krivanis Brzostovská, ktorá je e, riaditeľkou Downstream e, výskum a rozvoj v rámci H2020. Taký čudný názov, hovorí pani predsednička, ale nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, je skutočne veľkou cťou pre mňa, že som tu medzi vami. Ďakujem pekne za túto možnosť. Takže moje dnešné vyjadrenie sa bude sústrediť predovšetkým na, ten náš, eh, na tie naše aktivity na trhu. Ja viem, že nie je to vždy najľahšie byť ako posledný z radu rečníkov, ale budem sa snažiť poukázať na niektoré oblasti. Pred pár týždňami sme dosiahli veľmi veľké e, pokroky. My vieme, že máme 1 bilión jednu miliardu ľudí, ktorí využívajú naše aktivity a služby. Ako viete, EGNSS je kľúčový pre viaceré aplikácie a jednotlivé služby. To znamená, technológie EGNSS toto sa, sa postupne dostávajú do viacerých častí trhu, pretože lokalizačné služby sú dôležité. V súčasnosti máme zhruba 600 e, postupov, ktoré vychádzajú z EGNOSu a to vo viac ako 330 letiskách v Európe. Takisto 82 nových traktorov, ktoré sa predávajú v Európskej únie, už majú možnosť využívať EGNSS. Takisto ako to už bolo povedané, pokiaľ ide o zavedenie tých inteligentných tachografov a elektronických volaní, to takisto je veľké pozitívum. Máme zhruba 7 nájsť značiek výrobcov automobilov, ktoré začínajú komercionalizovať EGNOS a Galileo. Toto všetko sa dá využiť na to, aby EU z toho mala osoch. Takže z celkového hľadiska práve vďaka EGNOSu máme 80 tisíc e, meškaní letov, ktorým sa môžeme vyhnúť. Z celkového hľadiska treba povedať, že ten downstream trh produkuje zhruba 15 tisíc, 50 tisíc pracovných príležitostí a takisto pokiaľ ide o zlepšenia v oblasti cestovnej dopravy, kde sa zvýšila efektívnosť, máme ušetreného 3,5 miliardy litrov paliva Takže vidíme, že tie výsledky sú veľmi konkrétne a sú dôležité pre európskych občanov. Treba však povedať, že tieto čísla sú iba príkladom toho, čo sa podarilo dosiahnuť prostredníctvom týchto integrovaných prístupov, keď hovoríme o tom tzv. Market Uptake EGNSS. V rámci GSA pracujeme so všetkými sektormi trhu, či už ide o dopravu, masový trh alebo polnohospodárstvo, alebo napríklad e, dohľad nad časovou synchronizáciou. Vo všetkých týchto odvetviach trhu pracujeme na všetkých úrovniach tej hodnoto, toho hodnotového reťazca, pokiaľ ide o orgány, ktoré ovplyvňujú trh, pokiaľ ide o aplikácie, pokiaľ ide o developerov aplikácie, pokiaľ ide o providerov služieb. A náš prístup teda vychádza z troch pilierov. Predovšetkým treba si uvedomiť, že potrebujeme mať poznatky o trhu, a o technológii a tu tí užívateľia sú epicentrom našej pozornosti. Hovoríme so zúčastnenými stranami, organizujeme workshopy, konzultačné procesy, zabezpečujeme mm, dotazníky o spokojnosti. Napríklad jedným príkladom môže byť projekt, ktorý sme spustili, ten sa nazýva Stay Close to Member States v angličtine a takýmto spôsobom sme mali možnosť byť v kontakte s väčšinou európskych krajín na to, aby sme pochopili lepšie ich potreby a podporovali ich v oblasti príjmania tohto EGNSS. Takisto sme boli v kontakte s jednotlivými orgánmi na regionálnej úrovni na to, aby sme ich presvedčili o možnostiach v oblasti výskumu a rozvoja, pretože je to potrebné na to, aby sme mohli zaznamenať v rámci EGNSS eh, e Market Uptake. To znamená, s týmito poznatkami sa snažíme získavať informácie od zúčastnených strán a potom to vyhodnocujeme v rámci správ o technológiách. Takže treba si uvedomiť, že čo možno eh, teda veľmi skoro bude v dispozícii nová verzia tejto správy. Je to dobrý zdroj informácií o trhu EGNSS. A potom, keď už máme tieto poznatky, musíme lepšie pochopiť aj to, čo je na strane dopytu. A musí tam byť teda technická podpora pri e, def- definovaní nariadení. Taktiež spolupracujeme na vytváraní cestovných map pri schvalovaní EGNSS. A taktiež, čo sa týka technológií a trhov, my ich poznáme. Takže my vytvárame e, ponuku, my investujeme, pretože chceme mať e, výrobky vyrobené v EÚ. Takže tu našim hlavným nástrojom momentálne je Horizon 2020. Ten e, podporuje vyvíjanie aplikácií EGNSS. Tuto sa teda sústreďujeme na E, vyvíjanie e, príjimačov, hlavne čo sa týka schválenia Egen SSS, tak toto je len začiatok, pretože program Horizon 2020 naďalej beží a my chceme využiť túto osvedčenú metodiku aj v iných oblastiach, ako napríklad Kopernikus, Go, a tak ďalej. Takže chceme tam vidieť mnohé synergie medzi jednotlivými programami. Myslíme si, že by sa mal lepšie využívať. Pri využívaní tohto integrovaného prístupu môžeme podporovať e, konkurencieschopnosť, môžeme podporovať e, vývoz e, spoločnosti a skutočne si myslím, že môžeme veci ovplyvniť a zlepšiť situáciu na trhu aby tento sektor bol ešte konkurencieschopnejší, tak potrebujeme nové iniciatívy, ktoré by mali vychádzať z toho, že sa vytvorí domáci trh pre Galilea. Mali by sme do toho lepšie zapojiť verejné orgány, čo sa týka eh, schválenia EGNSS. A taktiež by sme mali dbať na malé stredné podniky a startupy, ktoré prinášajú veľkú mieru inovácie. Takže momentálne je nás 18, ktorí pracujeme na Eh, účasti EGNSS e na trhu, ale v budúcnosti bude musieť raz, budú nové nástroje, nové iniciatívy, budeme potrebovať skutočne nové nástroje a našim cieľom je totiž to, aby Galileo bol lídrom oproti svojim konkurentom. Potrebujeme veľké implementačné projekty, kde budeme môcť veci skutočne zmeniť No Takže treba zväčšiť podiel Eigenesis na trhu, momentálne to 25 My chceme toto číslo zvýšiť na aspoň 33 taktiež v iných eh, high-tech sektoroch. Takže veľmi radi si sa mi o tom pohovoríme, môžeme prísť na nové myšlienky. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem všetkým za vaše prezentácie. Teraz by som požiadala kolegov, aby sa vyjadrili ako prvý pán Salini, ktorý bol spravodajcom pre vesmírny program. Well, thank you so much. Ďakujem. Ako politik som skutočne spokojný na toto, s touto s prácou na vysmírom programe. No a ako spravodajca si myslím, že náš prístup v priebehu rokovaní je dobrý, konkrétny a taktiež chcem povedať, že je dlhodobo orientovaný a zároveň my sme tými, čo snívajú v rámci týchto rokovaní. Ja dúfam, že takýto prístup bude aj v rámci rokovaní o rozpočte. možno sa vyhneme aj nejakým turbulentným častiam trialógu. Pán Deso vie, o čom hovorím. No ale myslím si, že zatiaľ tu máme veľmi dobré výsledky. Ja by som nechcel teraz hovoriť o riadení a o rozpočte. Radšej by som zdôraznil iné veci. Skutočne na mňa urobilo veľký dojem to množstvo malých stredných podnikov, ktoré boli zapojené do tejto záležitosti. Hovoríme tu o downstreame, to znamená o e, nejakom využívaní, e, už distribúcii. My sme lídrami, čo sa týka vývoja, ale musíme teraz skutočne spoločne s Novou Európskou komisiou tlačiť aj na tú distribúciu, propagáciu, Vieme, aký to má veľký dopad na priemysel. Máme tu otázku nízkouhlíkového hospodárstva, in, inteligentnej mobility, e, digitálne hospodárstva. Tam je to dôležité, ale treba vedieť, ako to tam pretlačiť, pretože všetko to zatiaľ nestačí. Máme obrovské množstvo napríklad aplikácií, ktoré zadarmo používajú naše technológie. Aj treba pochopiť, ako túto situáciu môžeme zmeniť, ako môžeme zlepšiť skutočný dopad tejto fantastické technológie. Ako môžeme rozhodnúť nielen o vzťahu medzi jednotlivými agentúrami, ale ako sledovať tento prístup aj s konkrétnym rozpočtom. Zaručiť dobrý vzťah medzi jednotlivými oddeleniami Európskej komisie, nie len čo sa týka oddelení zodpovedných za otázky priemyslu, ale všeobecne. Uh, Toto je moja otázka Takže toto je iste obrovská výzva, tá hlavná. Ďakujeme, pán Salíny. Teraz by som chcela vyzvať tieňových spravodajcov, aby sa vyjadrili. Ako prvý pán Zoríňo. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po portugalsky. A to so simultánnym tlmočením. Ďakujem za jasné a vyčerpávajúce informácie, ktoré nám boli tu poskytnuté. Teraz musíme dokončiť legislatívny rámec, aby sme umožnili a urobili udržateľnými všetky tie dobré správy a ambície, o ktorých sme tu počuli od zástupcov GSA. Viem, že tá práca už predtým vykonaná bola veľmi dôkladná, ako to povedal teraz aj spravodajca. A my sa už blížime k tomu finálnemu cieľu, ale ešte niekoľko bodov zostáva. Financovanie konkrétne, e, vzťahy s tretími krajinami a ďalšia otázka, ktorú ešte nevieme riešiť, lebo nám chýbajú premene a to je mm, dopad pre Brexitu na tento program. Ako a kedy nastane Brexit? Takže mám tri otázky všeobecnejšej povahy vzhľadom na túto záverečnú prácu. Pokiaľ ide o financovanie, to, čo navrhuje Európska komisia, je dostatočné? Pýtam sa na to, aby tieto ambície boli udržateľné, a tie 3 trhu. Ako podľa vás možno rozvíjať partnerstva s vládami a ďalšími zainteresovanými strojami, aby sme boli konkurencieschopnejší ako tie ďalšie veľmoci, ktoré nám, nám konkurujú? treba teda nájsť všetky spôsoby na posilnenie tohto programu. No a povedali ste, že tieto programy sú zároveň kľúčom pre rozvoj zelenej agendy, stabilizácie, projekt e, inteligentných miest a podobne. Túto dimenziu treba podporiť a využiť a lepšie ju vykomunikovať, aby ju takto aj vnímali všetci európsky občania, aby bola udržateľná. Lebo bežný občan vníma vesmír ako niečo, čo je napríklad aj možným priestorom pre vojnu a obranu. A nevníma to bezposledne ako niečo, čo ovplyvňuje jeho kvalitu života, a služby pre ľudí. Takže ako toto budete komunikovať smerom k občanom? No a vzťah s tretimi krajinami napokon. Ja som bol tieňový spravodajca pre program Digitálna Európa. Máme tam e, článok o etickom kódexe, ktorý sa týka vzťahov s tretimi krajinami. Toto má veľký vplyv na geopolitické a geostrategické vzťahy, tento program. Ako vnímate túto otázka? To znamená etické vyhodnocovanie mm, vo vzťahu k tretím krajinám, pokiaľ, pokiaľ ide o tento program. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ako tieňový spravodajca pre tento program by som sa spýtal tri konkrétne otázky našich hostí. Predovšetkým, pokiaľ ide o pána Delso, Američania teda prijali, a to už dávnejšie, systém, ktorý sa nazýva Buy American Act, istotne ho poznáte, ktorý vlastne mm, káže, aby sa kupovali výrobky na území Spojených štáty amerických a nemyslíte si, že by bolo na čase, aby sme v súčasnosti na to, aby sme vlastne obhajovali našu domenu v oblasti vesmíru, nie je na čase, aby sme možno prijali niečo podobné, by European Act, ktorý bol špecificky práve pre túto oblasť. A ďalšia otázka pre pána Klodela. Ja by som chcel vedieť, že či na úrovni vašich rozpočtových zdrojov, ako aj ľudského vybavenia, máte v súčasnosti dostatočné kapacity na to, aby ste čelili e, tým vyžiada- požiadavkám súčasným aj budúcim. Viem, že máme zhruba 200 kontraktov stálych zamestnancov, No, stačí to na to, aby ste pokryli tie zodpovednosti, ktoré máte a budete mať v budúcnosti, máte dosť peňazí a finančných prostriedkov. A tretia otázka pre pána Deodiresa. Ja veľmi oceňujem GSA. Ja skutočne sa teším, že táto agentúra funguje a takisto sa teším z toho, že sme jedným z tých aktérov, pokiaľ ide túto oblasť. Takže pokiaľ ide o túto oblasť, je dôležité, aby sa, budúc, aby sa do budúcna veci stanovili veľmi jasne. Komisia momentálne spravuje všetko. Európska agentúra pre vesmír sa venuje oblasti výskumu a rozvoja a GSA sa zasa venuje e, exkluzívnemu využívaniu jednotlivých systémov, takže si myslím, že toto usporiadanie je dobré a že budeme pokračovať aj v budúcnosti, pokiaľ ide o teritoriálny, teritoriálny výskum. Ja nie som veľmi pochopil to, čo ste povedali, pán Deodires, keď ste hovorili o Egnose, možno to súvisí s prekladom. Hovorili ste, GSA sa venuje práve vývoju systémov, avšak pre mňa, pokiaľ je to nariadenie pre výskum vesmíru, tak ako ho máme napísané, tak to robí agentúra pre výskum vesmíru. A ja viem, že je dôležité, aby sme mali takéto výmeny názorov, ale čo je dôležité, máme určitý rámec, ktorý sprecizňuje, čo kto robí, aby sme mali dobrý základ, aby sme v budúcnosti v tejto oblasti mohli rozvíjať všetky veci ďalej, ale to sa dá robiť iba vtedy, ak všetci aktéry skutočne budú solidárni a budú spolupracovať v týchto oblastiach. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Tošanovský. Ďakujem, pani predsednička prvom rade by som chcel poďakovať takú reprezentatívnu návštevu v našom výbore ITRE. Myslím si, že to je skutočne veľmi dôležité. Mal by som pár otázok pre jednotlivých kolegov. V prvom rade pre pána Delso v poverovacom liste pre pani Gulách má vzniknúť e, nové generálne rediteľstvo pre e, obranu a vesmír, alebo obranný priemysel a vesmír. Toto prepojenie bolo vždy e, celkom citlivou vecou od začiatku vzniku celého projektu Galileo. Ja som s tým nikdy problém nemal, ale zaujímalo by ma, aká je zhruba predstava, ako toto nové generálne rediteľstvo by malo byť formulované. Druhá vec, to, čo už dlhé roky tu v našom parlamente aj vo výbore vždy presadzujeme, je ako zaistiť zvyšujúce sa nároky na GSA. A s Massimilianom Salínim sme tiež presadzovali zvýšenie počtu asi 18 miest, takže toto bude možno súčasťou trialógu Otázka bude, ako vy, predstavitelie, sa na to, ako sa na to pozeráte. Ďalej, chcem vám poďakovať za to, čo sa um, podarilo. Ja si pamätám, keď sme spolu stali v Prahe v prázdnom dome, ktoré sa malo stať rediteľstvom e, GSA. Carlos, toto skutočne už nie je prázdne miesto, je to centrum GSA v Európe, zvládol si to, takže klobúk dole. Otázka pre teba. GSA prechádza určitou, určitým špecifickým obdobím, pretože už nehovoríme, že niekedy bude fungovať Galileo, ale už to je živý organizmus. Vidíme, že keď sa stane menšia chyba, tak to veľmi všetci prežívajú. Takže prosím, čo vidíš teraz, čo sa musí stať. Už sme si to zvykli, hovorilo sa Galileo veľký projekt, veľa peňazí a veľká budúcnosť. Ale teraz podľa mňa to chce nejaký ďalší krok. Mňa by zaujímalo z jeho skúsenosti, z pohľadu človeka, ktorý stal v tom prázdnom dome pred niekoľkými rokmi, ako to vidí. Pán Pascal Klodel. Chcem sa opýtať, súhlasím s vami, že je to obrovský rozdiel, downstream, upstream, tá ten vývoj a potom, čo príde, e, až sa distribuje hotový výrobok, komerčné aktivity. Ako do toho viacej zapojiť vysoké školy, aby sa to dostalo lepšie do povedomia? Ako využiť nové startupy, ktoré vznikajú na vysokých školách? Vrátanie väzby na horizont 2020, ktorý vytvára určité dobré väzby na nové projekty. A nadviežem na to, čo povedal pán Delso, s čím veľmi súhlasím. Hovorili ste o tom na začiatku. Myslím si, že ešte stále trpíme tým, že každý si myslí, že samozrejme, že Galileo existuje. Ja sa s tým stretávam na prednáška na vysokých školách, že vysvetľujem, nech si každý zobere mobil, a zistí, že tam má Galileo. Všetci si myslia, že tam majú GPS. Možná hlúpy, ale taký malý podnet, aby sa to dostalo do povedomia ľudí, že je tu Galileo. Keď sa Galileo objaví na mobile, či by sa tam nemala dať nejaká malá kolónka. Pôjdeme ľuďom na nervy, lebo im to tam bude blikať možno je to hlúpy nápad, ale mali by sme to dostať do povedomia, do povedomia, aby si ľudia začali v Európe uvedomovať, že Galileo existuje. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán, prebažte kolegovia. Sme trochu v časovom sklze, takže prosím, pán Bompach. Oui, <coughs> monsieur, madame, merci. Áno, dámy a páni, ďakujem pekne za vaše úvodné slova. Bolo to skutočne veľmi povzbudivé vidieť, ako postúpil náš vesmírny program a aj ďalšie programy, ktoré ste tu detálne predstavili. Máte pravdu a niektorí z kolegov to aj povedali, že otázka vesmíru je niekedy veľmi dôležitá a niekedy máme problémy pochopiť, alebo vysvetliť našim občanom záujem, aký to prináša rozvíjať tieto programy. Je pravda, že Galileo prostredníctvom aplikácií a jeho využívania umožňuje bez prochyby reagovať na tieto otázky, ktoré ľudia majú, ale myslím si, že treba reagovať aj na tie výzvy, na tie výzvy ekologickej potreby, ktoré tu máme. Vy ste pred chvíľou hovorili o programe Copernicus. A preto by som sa rád spýtal otázku, že či snáď máte pocit alebo dojem, že financovania, ktoré sú prideľované tomuto programu, sú dostatočné, pokiaľ ide o tie výzvy, ktoré súvisia s tou naliehavosťou ekologických víziev, alebo sú tu možno nejaké iné programy, ktoré by mohli pomôcť pri ochrane našej planéty. A posledná, teda druhá a posledná otázka, chcem to urýchliť, Súhlasím s tou otázkou, ktorá tu bola vysvetlená zo stranu môjho kolegu. Pokiaľ ide o tú spoluprácu medzi na jednej strane Európskou komisiou, na druhej strane agentúra, ktorú reprezentujete vy a po tretie Európska agentúra pre vesmír, zdá sa mi, že na to, aby sme boli vôbec v stave reagovať na tie výzvy, ktoré sú naše spoločné a musíme sa im vyhnúť, na to, aby sme vedeli, kto je za čo zodpovedný, Je dôležité, aby sme neprišli o financie, ktoré potrebujeme v tejto oblasti. Mohli by ste preto snáď povedať, ako vidíte vy to prerozdelenie úloh medzi jednotlivými agentúrami, ktoré sú tu zastúpené. Nech sa páči, ďakujem. Ďakujem. Tým sa dostávame na záver tieňových spravodajcov. Takže by som Teraz ešte obmedzila vaše vystúpenia tých ďalších asi na minútu. Pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem rečníkom za prezentáciu. Bol som na stretnutí o Brexite celé dopoludne a preto je potešením, že som tu z toho negatívneho prostredia, kde sme v takej slepej uličke, tu do tohto prostredia, kde sa hovorí o potenciále Galilea a podobne. Budem stručný. Ja by som chcel, aby sme mali takú značku Made in Europe. No, to by bolo úplne odlišné od Brexitu. Ale mám niekoľko otázok. Hovorili ste o autom- e, autonómnych autách. Prakticky to, ako sa to vyvíja na e, európskych cestách v nasledujúcich rokoch, ako sa to bude vyvíjať to ma zaujíma. A hovorí sa o tom u nás, najmä máme nedostatok broadbandových služieb a zároveň som sa dopočul, že satelity by mohli byť oveľa lepšie v dlhodobej perspektíve. Budeme mať stále peniaze na to, aby sme zaviedli všade optické káble e, a bude to potrebné, ak nakoniec budú satelity oveľa lacnejšie? Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. Pán Peksa teraz, prosím. Ja sa ospravedlňujem, mám povinnosti, ale kolega prevezme na chvíľu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 If no, I'm fine with that, but I really need your insurance because this is really nice uh, people or a group of people to ask. So the last speaker is Mr. Tennant. A teraz pán Tennant, prosím. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem hovoriť o Galileovi ako súčasti vesmírnej politiky EÚ. Spojené kráľovstvo prispelo 1,2 miliardov e, libier k tomuto projektu. Toto je pre mňa veľmi významná čiastka, 20 celého financovania Galilea. Zdá sa mi, že odmietnutie rokovaní v novembru 2018 je dobre a práve preto považujeme za primerané, aby sme e, tento príspevok požadovali späť. Mm. Ďakujem. Takže máte 5 minút na tieto otázky, a odpovede na tieto otázky. Prosím o stručné odpovede. Ja sa pokúsim odpovedať na niektoré z tých otázok, nie na všetky, lebo ich bolo veľa a kolegovia ma doplnia. Nariadenie o vesmíre. Myslím, že máme dobrý kompromis medzi troma inštitúciami, hoci tie záverečné diskusie boli zložité, ale je to dobrý kompromis. Otázka je teraz financovanie. Bez financovania to nebude fungovať. Ak teda nebude financovanie, tak nebudeme schopní využiť prínosy vesmíru. Takže otázka financovania je zásadná a kľúčová. Po druhé, otázka riadenia a vzťahu s e, ISA a GSA a podobne a Európskej komisie. V novom nariadení máme teraz dobrý kompromis. Tam objasňujeme rolu jednotlivých orgánov. Potrebujeme všetky tri. A je kľúčové, aby sme medzi sebou prestali súperiť. Ak budeme spolupracovať so všetkými kompetenciami ISA, GSA a Európska komisia, E, tak budeme schopní konkurovať. Ak nie, tak nebudeme schopní konkurovať. Takže potrebujeme vhodne nastaviť naše vzťahy. To, čo máme v nariadení, je dobrým spôsobom, ako to dosiahnuť a treba to zabezpečiť aj v praxi. Stručne ku programu Kopernikus. E, ľudia sa pýtajú, či, majú, či máme dostatok peňazí na Kopernikus. Možno ste e, čítali, že júl bol v celej histórii najteplejší mesiac na svete. Táto informácia vychádza z informácií na základe údajov z Koperniku. Sú. Bez toho by sme to nikdy neboli zistili. Keď sa pozrieme na znečistenie, monitorovanie CO2 v budúcnosti, na to takisto chceme využiť Kopernikus a to je zásadné. Takže otázka, či máme dosť peňazí na systém Kopernikus. Dúfame, že budeme mať dostatok peňazí. Ale treba zohľadniť jednu dôležitú vec. A to odpovedá do istej miery na vašu otázku. Kopernikus je financovaný Európskou úniou, ale aj členskými e, štátmi e, ISA, lebo aj tie financujú niektoré časti systému Kopernikus. Takže e, tým, že sa spojíme a budeme kombinovať zdroje, tak sa nám podarí to financovanie zabezpečiť. Ďalšia otázka. E, pán Salini, tá otázka downstreamu je dôležitá. Áno, my musíme využívať prínosy e, vesmíru, ale musíme e, zabezpečiť, aby ostatní chápali prínos vesmíru. A tento výbor je na to v, dobrej, v dobrom postavení. By ste boli zapojení do mnohých otázok z hľadiska priemyslu a e, samozrejme keď sa hovorí o konkrétnych sektoroch, tak netreba zabúdať na vesmír, ale samozrejme treba tu pamätať e, na priemysel a digitálny sektor, napríklad e, aj služby ďalšie ako vyhľadávanie a záchrana na mori a podobne. Toto sa všetko môže vďaka systému Galileo urýchliť. Zajtra mimochodom máme takú ukážku toho, ako sa na Severnom mori môže využiť systém Galileo na vyhľadávanie takýchto ľudí. Môžete to sledovať pomoci, pomocou Twitteru. Takže je jasné, že toto je pochopiteľne zložité a vesmírny sektor musí pochopiteľne sa zaujímať aj to, čo sa deje v ostatných sektoroch No a potom ďalšia otázka, keď hovoríme o e, situácii v Spojených štátoch. Aký je rozdiel medzi tým, čo máme my a New Space v Spojených štátoch? Tam to zameranie nie je e, len na vesmír, ale aj na metódy, ktoré pochádzajú z iných sektorov. A myslím si, že my by sme to mali robiť aj v Európe a mali by sme v tom byť ešte lepší potrebujeme aj súkromné investície do tohto sektoru, lebo to ešte nie je dostatočné. Potrebujeme jednoducho viac súkromných investorov, lebo tento vesmírny sektor je dôležitý do budúcnosti, je to otázka budúceho rastu a potrebujeme tam viac súkromných investorov. A teraz e, tá otázka zákona Buy European, niečo podobné ako Buy American. To je samozrejme zložité a hovorí sa o tom, keď hovoríme o malých a podnikoch a iných sektoroch aj mimo vesmírneho sektora. Ale ešte to nikdy nebolo prerokované a prijaté v Európe. Hovorím vo všeobecnosti, lebo sa domnievame, že tým, že sme otvorení, tak sme viac konkurencieschopní. Samozrejme, musím byť úprimný a transparentný. Ak hovorím o systéme Galileo, tam je bezpečnostná dimenzia, a preto môžeme spolupracovať len so spoločnosťami, ktoré majú sídlo v Európe. Nemôžeme dôverovať niekomu z tretej krajiny, aby sa zapojil do takého programu ako Galileo. Takže nikdy nebudeme kupovať, e, nikdy nebudeme teda takto pristupovať k tej myšlenke by European. Musíme jednoducho pracovať na európskej báze. No a teraz ešte kolegovia doplnia odpovede na ďalšie otázky. Thank you. Ďakujem. Stručná odpoveď na otázku pána Saliniho. Ako využiť čo najlepšie potenciál malých a stredných podnikov? Na to sa treba pozrieť veľmi pozorne. Z hľadiska GSA máme konkrétny návrh, Horizont Európa podľa nás nestačí. Potrebujeme spustiť e, iný projekt ešte, taký, ktorý nazývame katalist, takzvané. To znamená projekt, ktorý priblíži myšlienky i produkty k trhu. E, Horizont 2020 a Horizont Európa to sú iné štádia, ale my potrebujeme niečo, čo by približilo ten produkt v trhu. Zároveň využiť eh, rizikový kapitál eh, v tomto sektore. Vidíme tu zaujímavý rast, ale podľa toho, čo nám povedala Európska investičná banka, toto je oblasť, ktorú by sme mohli využiť. GSA môže prispieť kompetenciami, ktoré sú potrebné v tejto špecifickej finančnej oblasti. Je takisto trh, ako sme povedali, ktorý treba rozvinúť. Malé a stredné podniky tu môžu zohrávať dôležitú rolu a pochopiteľne verejný sektor môže byť veľmi zaujímavým zákazníkom pre GNSS. Treba sa s ním teda zblížiť v tomto smere. Na to sa treba zamerať. Ďalšia otázka sa týkala e, EGNOSu. Ak som nebol dostatočne jasný, ospravedlňujem sa. GSA v žiadnom prípade nezohráva žiadnu rolu vo vývoje tohto, vývoji tohto systéma, systému. To má na starosti Európska vesmírna agentúra a priemysel. My sa tu staráme len o, o, o poskytovanie operačných služieb a, a služieb ako takých. To isté platí pre Galileo. A pán Tošenovský sa pýtal, čo bude nasledovať ďalej. Ja už som povedal, že asi o 10 mesiacov budeme mať plnú operačnú schopnosť Galilea. No a čo treba urobiť, na čo sa treba zamerať? v nasledujúcej finančnej perspektíve. To je kontinuita služieb, to je, to je kľúčové. A v tej chvíli bude e, nutné zabezpečiť samozrejme výkon toho systému a takisto pracovať aj na rozvoji trhu. Potrebujeme konkrétne nástroje, rôzne objemy investícií a schopnosť spojiť rôzne technológie. GNSS e, to nezvládne sama. Ide o to, aby sa spojili rôzne technológie. Napríklad príklad aut, autonómnych aut je v tomto, v, tejto, v tomto prípade veľmi priliehavý. Takže experti na GNSS musia pokryť aj ostatné oblasti, nemyslieť len teda striktne v rámci e, toho svojho odboru. No a pokiaľ ide o poplatky na cestách, asi 60 e, týchto systémov je pokrytých e, GNSS a EGNOS i Galileo majú dobré zastúpenie, asi 60 teda, a vidíme tu pozitívne výhľady do budúcnosti a takisto môžeme počítať s tým, že sa zrušia tie mytné brány a budú používať len satelity. A pokiaľ ide o vývoj aut a elektronických systémov v autách, to už znamená samozrejme celý rad nových funkcií, e-call a podobne. No a zaj, zajtra už napríklad, alebo v budúcnosti, môžeme predpokladať, e, že budú čipy pre GNSS, ktoré budú slúžiť na rôzne účely. A Jedným z nich môže byť napríklad mýto, platba mýta. Takže to je z mojej strany všetko a ak bude čas, e, tak e, ešte odpovieme na ďalšie otázky. Tento výbor e, býva pomerne nedisciplinovaný alebo nezdvorilý, pretože sa nám nedarí dodržiavať časový rámec. Ďakujem vám za vaše odpovede. Sme veľmi radi, že tento parlament aj tento výbor vám môže poskytnúť takú pozitívnu spätnú väzbu hm, na vaše aktivity a počkáme teda ešte na, vyslo- na to, čo povie hm, dvor auditorov. Pokiaľ máte ešte nezodpovedané otázky, tak e, by bolo možné odpovedať na ne písomne, tak aby teda sa kolegovia dozvedeli, čo ich zaujíma. Ak sa kolegovia pýtajú, prečo tu sedím, nie je to tým, že by som mal novú prácu, ale e, v prípade, že tu nie je predseda, predseda, podpredseda, ak nie je podpredseda, predsedajú koordinátori, ak ani tí nie sú, tak vypneme svetla a ideme domov. Um, so now we jump to the next topic. Takže ďalší bod programu sme veľmi radi, že tu máme zástupcov dvora auditorov, ktorých vždy v parlamente radi privítame, najmä preto, že nám dávajú často ostrý nástroj do našich rúk, ktorý môžeme použiť pri hodnotení politík komisie. Pani Ivanová bude prezentovať špeciálnu správu o výrobe elektrickej energie, veternej energie. Určite aspoň tí poslanci, ktorí tu sú dlhšie, ju poznajú. Ona je e, vedúcou druhého Senátu, Dvora auditorov. A teraz jej dám slovo. Ďakujem, pán predsedajúci vždy ma veľmi poteší, keď sa môžem vrátiť do parlamentu, najmä do výboru ITRE, hoci sme nemali veľa času na prezentáciu našich správ, ale dnes sme mali šťastie, lebo už sme tu diskutovali o broadbande, mm, zavieraní jadrových e, elektrární a podobne. Využijem teda príležitosť, aby som povedal niekoľko slov o chystanom projekte, ktorý sa bude často publiko- čoskoro publikovať a asi bude zaujímať tento výbor a iniciatíva Komisie na digitalizovanie európskeho priemyslu. Táto správa takisto bude čoskoro zverejnená aj jadrová bezpečnosť, energetické označenia a takisto aj nabíjacia infraštruktúra. Ale Ide teda v tomto prípade o veternú a solárnu energiu pre výrobu energie. Obvykle tú správu prednáša e, spravodajca pre e, príslušnú správu, čo nie je môj prípad. Takže ja potom e, požiadam vedúceho týmu, e, aby o tom hovoril podrobnejšie. Ja poviem len niekoľko slov na úvod, kde sa nachádzame v tejto problematike v EÚ. Je to veľmi dôležité. Um, o 400 až 8 tisíc percent medzi rokmi 2005 až 2008 narástla výroba elektrickej energie a medzi 2007 až 2020 až 8,8 miliárd eur bolo poskytnutých EÚ do projektov rozvojovia e, ekologickej výroby energie cez rozvojové e, fondy, 2,9 miliárd pre solárne schémy, a vysoká čiastka takisto aj pre veterné schémy, takže na obdobie 21 až 27 komisia navrhuje asi 71,8 miliard eur na operácie na podporu klimatických cieľov, vrátanie obnoviteľných zdrojov energií, takže to je veľa peňazí a my chceme vyhodnotiť efektívnosť a spôsob, akým boli vynaložené tieto prostriedky. EÚ má národné ciele na zdroje obnoviteľných e, zdrojov energií do roku 2020 e, pre vykurovanie a dopravu. Na rok 2020 e, sa ale zrušili tie národné ciele a stanovil sa celko, celoeurópsky cieľ. Takže celý ten vývoj smeruje k splneniu týchto cieľov a ide o to, či bola finančná podpora na výrobu energie z slnka a z vetru efektívna. Takže teraz dám slovo kolegovi, aby prezentoval podrobnosti. Ďakujem. Dear members of the ITRE... Vážení členovia výboru ITRE, vážené dámy a páni, minulý jún sme vydali správu o veľmi zaujímavej téme elektri- elektrina, elektrická energia, ktorá pochádza z slnečnej a veternej energie. Ja som bola vlastne šéfkou tohto project, projektu a vedľa mňa sedí moja spolupracovníčka. Dnes vám budem prezentovať zistenia, odporúčania z našej správy a budeme mať možnosť na záver e, venovať sa teda aj vašim otázkam. Právny základ na našho auditu je vlastne smernica z roku 2009, ktorú poznáme ako červená. Takisto poznáme aj ďalšiu smernicu z roku 2018, prepracovanú verziu, ktorá je jedna zo šiestich eh, dokumentov, ktoré sú kľúčové. Pokiaľ ide o našu oblasť, ktorú auditujeme, sústredíme sa na obdobie 2005 až 2017, zaujíma nás podiel obnoviteľnej energie, ktorá sa zdvojnásobila z 15 na 31 Toto bolo na základe bezprecedentného nárastu množstva energie, ktorá pochádza z vetra o 400% a zo slnečnej energie až o 8000% počas toho istého obdobia. Na tom pravej strane, na tom pravom grafe vidíte evolúciu, vývin toho mixu obnoviteľných zdrojov od roku 2008 a na ľavej strane zasa vidíte graf, kde máme historicky e, potreby elektrickej energie, ktoré zostali na tej istej úrovni. Takisto by sme chceli povedať, že od roku 2015 tieto dve technológie, tak veterná ako aj slnečná, spolu e, predčili e, vodnú energiu, ktorá tradične v podstate v absolútnych číslach zostáva na rovnakej úrovni. Hlavný dôvod za tým navýšením elektrickej energie, ktorá pochádza zo slnečnej a veternej energie, je predovšetkým úpadok technológie v oboch sektoroch a takisto aj stimuly, ktoré zabezpečujú členské štáty, ktoré boli hlavným predmetom našej správy. Prepad ceny, pokiaľ ide o produkciu tohto druhov energie, je presne ilustrovaný vývinu, vývonom e, ukazovateľov, pokiaľ ide o elektrickú energiu. Tento ukazovateľ sa využíva v elektrickom priemysle na to by sa poukázalo na náklady výroby elektri- elektriny, pokiaľ ide o obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje. Tá sivá oblasť, to, sú, to je vlastne ten rámec, pokiaľ ide o náklady z fosílnych palív. Pokiaľ ide o veternú energiu, táto bola v rámci toho rámca už viacero o, dlhšie obdobie, avšak takisto medzi rokom 2010 až 2017 to pokleslo. V nedávnej oblasti pokiaľ ide o solárne inštalácie, tu takisto došlo k zníženiu nákladov na porovnateľné úrovne zhruba o 21 pokiaľ ide o inštaláciu solárnych panelov od roku 2009. To znamená, že máme dôkaz, že slnečná a veterná energia sú vlastne lacnou možnosťou produkcie elektriny. To znamená, že v niektorých prípadoch vlastne elektrina generovaná takýmto spôsobom je lacnejšia ako napríklad elektrina, ktorá sa produkuje z fosílnych palív. Pokiaľ ide o tie naše zistenia, odporúčania, v našej správe začneme teda s tým prvým zo šiestich, kde ide o pokrok, ktorý urobila Európska únia, pokiaľ ide o podiel z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ ide o spotrebu celkovú. V roku 2017 17,5% z tých 20%, čo je vlastne cieľom, do roku 2020 sa podarilo docieliť. V roku 2005 to východisko bolo 9,1%. 11 z 28 členských štátov už vlastne splnili tieto ciele, tak ako to bolo stanovené v rámci RED 1. Je to Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Chorvátsko, Taliansko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko. Avšak nie všetky z tých 17 ostatných krajín eh, to takisto dokáže. To nízke riziko, tam je Grécko, Lotyšsko a Rakúsko, a to znamená, že musia naďalej pokračovať v implementovaní opatrení, ktoré majú za cieľ e, viac uplatňovať obnoviteľné zdroje. Stredné riziko tam sú skupiny ako Belgicko, kraj, Nemecko, Španielsko, Cyprus, Malta, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko, pretože sa odlišujú od tej prvej skupiny. A to vážne riziko tej skupine je Holandsko, Francúzsko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Luxembursko a Polsko, nakoľko teda ich podiel, ktorý stále chýba, je príliš veľký na to, aby to do roku 2020 zvládli. Pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré to zvládli a tie, ktoré majú nízke riziko, dá sa z toho vyvodiť, že polovica členských štátov je v rizikovej skupine, že nebudú produkovať dostatočné množstvo energie z obnoviteľných zdrojov na to, aby zvládli tie ciele do 2020. To znamená, že máme obavy, pokiaľ ide o to, že či tie výsledky z tých skup- krajín, ktoré dosahujú tieto výsledky, budú dostatočné na to, aby to kompenzovalo tých, ktorí tie ciele nedosahujú. Čo teda odporúčame? Máme sa sústrediť na dobehnutie týchto cieľov. Takisto sa treba pozrieť na plánovacie obdobie, na to, aby sme mali nové kapacity zapracované. A takisto, pokiaľ ide o interkonektory, to je takisto jedno z tých hlavných zistení. Our second finding concerns Druhé zistenie to sa týka RED1, pozitívne aspekty a slabiny. Smernica, ktorá stanovuje záväzné ciele do roku 2020 na úrovni členských štátov a EÚ a minimálna indikatívna trajektória je tu takisto stanovená. Inými slovami, zavezuje to členské štáty, aby definovali stratégiu od roku 2010 do roku 2020, kde, sa treba, kde treba zadefinovať trajektórie a implementovať opatrenia na to, aby sa splnili ciele. Avšak myslíme si, že tie lehoty, ktoré boli definované zo strany smernice o energetickej energetickej účinnosti, pokiaľ ide o podávanie správ o údajov pre Eurostat, sú príliš nízke na to, aby sa urobili korektívne opatrenia. V praxi to vyzerá a znamená, že vlastne až na jar roku 2022 bude jasné, či členské štáty dosiahli tie ciele 2020. Takisto Redvan obmedzuje mandát komisie, pokiaľ ide o monitoring každých Eh, ročných trajektórií a takto komisia nemôže intervenovať, keď členská krajina je v rámci indikatívnej trajektórie. Z tohoto vlastne sa dá vyvodiť, že áno, Red One zohral kľúčovú úlohu, ale právny rámec eh, neposkytuje včasné podávanie správ, pokiaľ ide o mandát komisie na to, aby sa riešili nízke pokroky, kde národné trajektórie neboli urobené. Naše odporúčanie je teda, aby sme, pokiaľ je štatistické údaje, tieto musia byť zlepšenie a relevantná časť a nariadenia o štatistikách energetických musia byť upravené, aby sa znížila lehota, pokiaľ ide o 11 mesiacov na 9 mesiacov. Čo je najdôležitejšie v našej správe, to sa týka rozmiestnenia tých inštalácií veterných a slnečných v členských štátoch. My sme preskúmavali politiku a výsledky v oblasti obnoviteľných e, zdrojov v Nemecku, v Španielsku, pardon, v Nemecku, Grécku a Polsku. Národné schémy začali e, invest- podporovať investície do týchto oblastí. Podiel veterných inštalácií vlastne poukázal, alebo vykazuje lineárne navýšenie s výnimkou Španielska, kde to stagnuje už od roku 2014. Podiel pre slnečnú energiu sa navýšila rapidne v Šp- Grécku, Nemecku a Španielsku od roku 2008. Predtým to stagnovalo v Grécku a Španielsku v roku 2013 kvôli tým opatreniam, ktoré mali za cieľ bojovať proti tým pôvodným vysokým podporným hodnotám. V Polsku solárna energia neprispela, pokiaľ ide o generovanie elektrickej energie, pretože Polsko si nestanovilo nejaké ambiciózne ciele. Avšak, pokiaľ ide o zníženie nákladu technológií, ako aj vysoká úvodná podpora, vlastne z týchto investícií urobili profitabilné investície, to viedlo k nadmernému financovaniu projektov. 90 Viacero projektov vo viacerých krajinách malo skutočne veľmi veľkú atraktívnu mieru návratnosti, čo bolo oveľa vyššie ako napríklad e, tie údaje, ktoré máme k dispozícii z minulosti. Táto podpora bola teda pokrytá zo strany spotrebiteľov, ako to bolo v prípade Nemecka, alebo zo strany daňových poplatníkov, zo strany národných rozpočtov v Grécku a Španielsku e, vysoká miera podpory takýmto spôsobom zvýšila zvýšenie ceny a viedlo to aj k určitým rozpočtovým deficitám. Keď členské štáty začali znižovať mieru podpory, tak miera rozmiestnenia týchto inštalácií sa takisto ovplyvnila. Takisto sme zistili, že rast obnoviteľných zdrojov energie je hatený viacerými problémami, pokiaľ ide o alokáciu nových kapacít pre obnoviteľné zdroje. Takisto sú to aj praktické bariéry pre výrobcov, ktoré členské štáty definujú vo svojich legislatívach, predovšetkým pokiaľ ide o participáciu občanov, či už prostredníctvom organizácií alebo inak. A na záver sme zistili, že niektoré členské štáty málo využívajú kooperačné mechanizmy, zdráhajú sa spolupracovať, pokiaľ ide o energetické otázky a toto vedie k fragmentácii energetického trhu. Z toho sme vyvodili, že korektívne opatrenia, ktoré boli zavedené zo strany členských štátov, aby sa zabezpečilo, že to bremeno na spotrebiteľov a národné rozpočty e, môže viesť k zníženiu e, dôvery a spomaleniu na trhoch. Takisto európske e, aktivity, teda aktivity na úrovni Európskej únie môžu viesť k pokrytiu určitej časti investícií, ktoré sú potrebné, pokiaľ ide o ciele stanovené do roku 2030. My odporúčame, aby komisia urobila všetko preto, aby tu boli plánované ďalšie alternatívy, na to, aby sa identifikovali tie členské štáty, ktoré ešte nemajú dostatočné, e, ktoré si nestanovili aukcie sú tu aj ďalšie prekážky, ktoré sme si stanovili, pokiaľ ide o túto oblasť, ako napríklad reštriktívne územné plánovanie a predlžené administratívne postupy. Pokiaľ ide o tie obmedzenia, ktoré som spomenula, máme regióny, ktoré si stanovili minimálne vzdialenosti, ktoré majú oddeliť e, takéto inštalácie od o, osídly ľudí. To znamená, že je to vlastne vzdialenosť 2 kilometrov. V Nemecku dopad tohto opatrenia viedol k tomu, že sa znížila množstvo pôdy, ktoré sa môžu využívať na takéto inštalácie. Takže aj toto sú negatíva. A pokiaľ ide o opatrenia v Polsku, tak pôda, ktorá išla do tejto oblasti, bola znížená na 0,1 celkového územia na rozdiel od počítaného územia na úrovni 2,6 Pokiaľ ide o administratívne postupy, členské štáty si stanovili maximálne časové limity, pokiaľ ide o zber všetkých licencií a povolenie, ktoré sú potrebné na to, aby sa stávali takéto inštalácie a parky. Avšak tieto neboli stá... nesplnilo sa to v Grécku a Španielsku. V oboch krajinách to môže byť až 7 rokov, pokiaľ ide o implementáciu takýchto offshoreových projektov kedy to vlastne malo byť fyzicky završené už do 5 rokov. My teda vychádzame z toho, že reštriktívne plánovacie pravidlá, pokiaľ ide o rozmiestňovanie nových inštalácií, ako aj zdlhavé postupy, komplikujú biznis prostredie, predovšetkým pokiaľ ide o tie veterné projekty a odporúčam, aby sa zjednodušili tieto postupy a vytvorilo sa lepšie prostredie, pokiaľ ide o podporu investícií. Naše piate zistenie sa týka Grécka. E, Investície sa zvýšili vo všetkých štátoch, ktoré sme navštívili, pre všetkým pokiaľ ide o Nemecko. Teda, pardon, teraz hovoríme o sieťach, nie o Grécku. Nemecko e, má nedostatočne rozvinuté siete v tejto oblasti a nemecká sieť nedokáže jednoducho čeliť týmto nadmerným e, transferom v sieti Ide tu predovšetkým o oblasti, kde je veľký potenciál. týka sa to tak Grécka a Španielska, Andalúzie, kde vlastne nové obnoviteľné inštalácie nemôžu byť postavené. Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že na to, aby sme dosiahli stanovené ciele do roku 2030 na úrovni 22 52 podiel, pokiaľ ide o generáciu energie, to je to, čo musíme dosiahnuť. V súčasnosti tento energetický sektor prispieva do cieľov 2020 a toto prezentuje vlastne už teraz určitú výzvu, pokiaľ ide o sieť. Na to, aby sme išli z 31 na 55 to znamená, že investície sú urgentne potrebné. Tlmočníci by chceli upozorniť, že rečnička číta veľmi rýchlo. Pokiaľ ide o investície do sieti a pokiaľ ide o ďalšie opatrenia, to hatí ďalší rozvoj v tejto oblasti a tiež to aj vytváraniu synergie medzi členskými štátmi. A to by sme podporovali rozvoj sieti a interkonektorov. Členské štáty na to, aby riešili takéto nedostatky na úrovni sieti, sa musia súdiť, sústrediť predovšetkým na podporné opatrenia, ktoré súvisia aj s opatreniami, ktoré súvisia s opatreniami v environmentálnej oblasti. Šieste zistenie. To sa týka Eh, revidovanej smernice a takisto eh, energetického balíčka. V porovnaní s RED e 1 revizovaný regulačný rámec ďalej podporuje expanziu obnoviteľných zdrojov. Vyžaduje si to zlepšenia, pokiaľ ide o dizajn a stabilitu podporných schém, obsahuje to takisto aj samospotrebu a energetické komunity a vyžaduje si to vytvorenie tzv. one-stop shop na to, aby sa koordinovalo licencovanie inštalácií, podporuje sa zriadenie finančných nástrojov a takisto aj tieto nariadenie o správe rozširuje komisný mandát o, na monitoring. Avšak sú tu aj určité nedostatky, ktoré pretrvávajú, hoci teda komisia zaznamenala ešte v roku 2016, že národné ciele RED 1 RED 1 boli považované za hlavnú hybnú sílu, pokiaľ ide o politiky v oblasti obnoviteľných zdrojov a investícií v členských štátoch. RED 2 nahrádza národné záväzné ciele e, tzv. EU záväzným cieľom na úrovni minimálne 32 Toto vytvára riziko, že členské štáty teda budú príliš veľmi výkonné alebo budú nedostatočne výkonné a je tu veľký riziko rozdielov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o rozmiestnenie európskych trajektórií a rozmiestnenie týchto inštalácií. Takisto ani e, otázka podávania správ nie je doriešená. Táto smernica bude musieť byť ešte implementovaná do národných legislatív. Zistili sme, že všetky štyri členské štáty implementovali tieto legislatívne eh, predpisy s omeškaním. Na záver by sme povedali, že berieme do úvahy, že RED 2 a takisto aj správne nariadenie zavádza opatrenia, ktoré môžu prispieť k lepším investíciám a investičnému prostrediu, avšak nedostatok národných cieľov spolu s nedostatkom riešiť slabiny, ktoré sa týkajú včasného monitoringu, to ohrozuje celkové dosiahnutie európskeho cieľa. Avšak čo my odporúčame je, aby sa zlepšil monitoring a na to, aby sme, zlep- aby sme vyšli odstránili ten nedostatok záväzných národných cieľov a takisto, aby sa implementovali tieto predpisy včasným spôsobom. Týmto sa dostávame už ku koncu našej prezentácie. Ďakujem pekne ešte raz za vás pozornosť a teraz máte vy slovo. So, thank you very much. I'm looking around. Besides... Ďakujem, ja sa obzerám, nevidím tu žiadneho koordinátora. Mám len krátku otázku hľadom metodiky. Čo sa týka nálezu 4, tam ste hovorili o tom, nakoľko musí byť e, ľudské osídlenie ďaleko od týchto zariadení. Podľa toho, čo viem, v Európe aj v Polsku vyžadovaná vzdialenosť v zmysle európskeho práva pre zachovanie prírody je ešte väčšia než e, je stanovené v schémach alebo ako ďaleko musia byť teda ľudské, e, ľudské obydlia. Takže už z definície vzdialenosť medzi takýmto zariadením je z 50 definovaná e, k najbližšiemu ľudskému obydliu, ale taktiež je tam dôležitý aspekt napríklad, ako, nakoľko vzdialené toto zariadenie od e, miesta, kde e, sídlia hniezdia vtáky. Takže akú metodiku túto používate? Je to tak, ako to hovorím, alebo sa mýlim? Ale myslím si, že môžeme e, otvoriť kolo diskusie. Mám tu dlhý zoznam. Začneme. Pani e, Kutaja. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem vám za túto štúdiu. Ďakujem, že tu s nami ste. Ja som sa chcela sústreďovať na jedno z odporúčaní, to, o ktorom ste hovorili vo vašej prezentácii. Týka sa to zjednodušenia administratívneho postupu pre vyrábanie elektrické energie z obnoviteľných zdrojov. Pre súkromných investorov, okrem iných, sú tam dve úrovne rizika, ktoré súvisia s e, kontaktom s verejnou správou. Po prvé, to riziko obchodovania v krajine, kde sa vyvíja konkrétny projekt a druhé riziko sa týka investícií do byrokracie v určitej krajine. V úvodnej fáze v rozvojovej fáze projektu, tam to môže investora stáť až 10 celej takovej ceny projektu, pretože sú tam rôzne komplexné úrovne štátnej správy, vrátane napríklad toho, že musí nájsť správny pozemok, experi pre experimenty ehm, pre umiestnenie projektu a tak ďalej. Takže potom pokiaľ chceme e, dosiahnuť naše ciele, hovorím tu špecificky o cieľov do roku 2030, myslím si, že musíme e, zoštihliť rozvojovú fázu projektu a trochu viac do nej investovať. Niektorí projektoví developeri videli, že je pozitívne zapojiť do tejto fázy verejnú správu a to už od fázy verejného obstarávania až do implementačnej fázy. Týmto spôsobom by sa zredukovali investície, bola by to lepšia spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, prostredníctvom verejných súkromných partnerstiev, vytváralo e, by to nové pracovné miesta, taktiež nové príjmy alebo nové zdroje príjmov a taktiež by sa zredukovala environmentálny dopad takýchto projektov. No a na základe vašich štúdií myslíte si, že by Európska únia mala podporovať ďalšie verejno-súkromné partnerstva, aby sa e, zlepšil autorizačný proces? Myslíte si, že verejná správa by mala spolu zodpovedná za úvodnú fázu projektu a dalo by sa zoštihliť procesy tak, aby EÚ lepšie mohla dosiahnuť svoje ciele. E, čo sa dá urobiť v Európskej únii na EÚ úrovni, aby sa tomuto napomohlo? Ďakujem. Som rád, že to skončilo otáznikom. Ako ďalší bude hovoriť pán Rope. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že táto otázka je veľmi dôležitá a naši prezentátori štúdie ukázali, že sú tu aj rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Niektoré krajiny produkujú viac, iné menej energie, ale chápeme, že obnoviteľná energia je energia budúcnosti, pretože sa dá e, v podstate produkovať zadarmo, len je treba mať dispozícii infraštruktúru, aby sa dala produkovať dobre. Taktiež vidíme, že nové technológie nám umožňujú produkovať veľa energie, elektrické energie v mnohých alebo vo všetkých členských štátoch. Takže prečo sú tu tie rozdiely medzi štátmi, čo sa týka produkcie? Je to preto, že národné systémy sú odlišné, že je tam iné rozhodovať na národnej úrovni. Prečo niektoré krajiny vyrábajú možno až 20 Eh, Obnoviteľná energie a u iných je to 1%. Možno je tam nedostatok rôznych stimulov. Ďalšia otázka. Myslím si, že verejnosť chce, aby sme pracovali na eh, solárnej energii, veternej energii, ale napríklad u nás na Litve tam sa zdá, že sa nám dobre darí podľa vašej štúdie No ale vidíme, že verejnosť nerobí dosť, aby sa produkovalo dosť obnoviteľnej energie. Naša krajina na druhej strane neproduku- nenakupuje elektrickú energiu. Takže pokiaľ niekto vyrobí viac energie, než potrebuje, tak to dá ako darček eh, svojej krajine. Takže možno na toto by sa dalo nájsť nejaké riešenie. Čo si myslíte? Ďakujem. Kolegovia, mám tu ešte 6-7 ľudí na zozname. Musíme skončiť 16.45, 16.50. Takže pokiaľ chcem ešte nejaké riadne odpovede, tak tie otázky zvyšné už musia byť maximálne trvajúce jednu minútu. Chcem vám všetkým dať príležitosť pretože je smiešne, že by sme tu mali 20 otázok a potom by dvor auditorov dostal 5 minút na odpoveď. Takže pán Grudle. Sorry, my name is Grudler. Prepačte, volám sa Grüller, ale nevadí. Budem hovoriť teda po francúzsky a veľmi rýchlo, aby ste pochopili moju otázku. Treba povedať, že ste poukázali na všetky dôležité oblasti, avšak mňa by zaujímalo to, že pokiaľ ide o vrchol tej produkcie, málo kedy to teda zodpovedá aj tým vrchným e, úrovňam spotreby energie obnoviteľným. Treba povedať, že energia ako taká, táto z obnoviteľných zdrojov sa nedá nejako skladovať. Preto pokiaľ ide o vaše štúdie, berie do úvahy aj to, že ako niektoré krajiny berú do úvahy tieto rozdiely, pokiaľ ide o spotrebu energie, či už ide o nejaký energetický mix, či tu nie sú nejaké možnosti na úrovni Európskej únie na to, aby sme trvali na tom, aby sa napríklad uh, využívala uh, možnosť skladovania energie tak, aby ak sú tu nejaké rizika výpadku energie, sa mohla využiť práve takáto uložená energia. Ďakujem. Ako ďalší hovorí pán Fulsang. Ďakujem. Pokúsim sa to povedať krátko. Ďakujem za tú zaujímavú správu. To posledné odporúčanie v tom zmysle, že je treba ten celkový cieľ EÚ 32 pretaví do konkrétnych národných cieľov, tak to si myslím, že je to zrejme, ale je treba to urobiť čo najskôr. Mňa by zaujímalo, či by ste mohli povedať niečo viac odporúčaniu týkajúceho sa štatistík. Je zaujímavé, že pokiaľ som to správne pochopil z vašej prezentácie, tak je tam časový skos 2 roky. Tak čo podľa vás je realistické? Ako si môžeme stanoviť cieľ, nakoľko môžeme aktualizovať tieto štatistiky, budú, môžeme mať nejaké e, reálne, e, aktuálne štatistiky alebo nie. Ďakujem za vašu disciplínu. Pán Flego. E, chvála vám puno na, novým riečima. Ďakujem za tieto prezentácie. Je dôležité zdôrazniť, že všetci podporujeme alternatívne zdroje energie, všetci podporujeme veternú a solárnu energiu, ale hlavná otázka, ktorú si musíme položiť, je otázka konkurencieschopnosti. A ja sa chcem opýtať. Pracujú členské štáty dostatočne na konkurencieschopnosti hospodárstva pracujú dostatočne na tomto tak, aby sme neprišli o konkurencieschopnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov a by z toho nemali prospech krajiny, ako napríklad Rusko, to na náš úkor. Ďakujem, pani Paulos. Thank you very much. Um... Ďakujem, pán predseda. Tie prísvitky nám môžete zaslať. Áno, dobre, ďakujem. To, čo sa týka vzdialenosti k oblasti, kde hniezdia vtáky, to nie je regulované na európskej úrovni, lebo v tom prípade by museli, pokiaľ boli jasné kritéria, tak by verejné orgány vždy nemuseli prípad od prípadu to posudzovať. To by bolo dobré, ale nie je to tak. Takže čo sa týka fosílnych páliv, tam ste nám udali určitý rozsah, no a mne sa zdalo, ako keby tam boli nové fosílne palivá a aj tie už existujúce, ktoré tam boli obsiahnuté. A tá cena, to je súčasná cena alebo z roku 2015, pretože ako ste povedali, tá cena veľmi klesla. No a taktiež myslíte si, že aukcie sú účinnejšie. Napríklad v Nemecku sme prešli k aukciám a toto skutočne znížilo rôznorodosť aktérov a bolo to skôr škodlivé a to dosť. Ďakujem. Pán González Casado. Ďakujem za túto skvelú štúdiu, ktorá dobre popisuje to, čo sa deje. Mám veľmi konkrétne otázky. Čo sa týka nedostatku národných cieľov, čo sa týka v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi, tak hovoríme o období do roku 2030, takže bude dosť e, ťažké splniť alebo stanoviť si nejaké cieľa do roku 2020. Takže 2030. Toto plnenie na národnej úrovni môže byť v podobe národných cieľov, pokiaľ nie, ako by ste chceli plniť alebo dosiahnuť lepšie plnenie cieľa, okrem toho, že sa bude správne implementovať táto smernica. Taktiež je treba podporovať synergiu medzi obnoviteľnými zdrojmi, čo sa týka veternej a fotovoltaickej energie. Toto sú veľmi e, rozvinuté a konkurencieschopné formy. No a keď toto hovorím, tak aké schémy podpory by ste navrhovali v tejto situácii? možno by takéto schémy sa mali sústredovať na iné zdroje e, technológií, ktoré možno nie sú až také rozvinuté, alebo možno by tam boli nejaké administratívne praktiky, ktoré by mohli napraviť niektoré nedostatky. Taktiež, čo sa týka Power Purchase Agreement, e, akú úlohu by tieto hrali? Ďakujem, pán Pekarinen. Čo sa týka veternej energie, tak je produkcia veľmi volatílna a ja sa chcem opýtať, či máte nejaký prehľad, ako toto vyvážiť. Máme dopyt a ponuku, aké nástroje ste identifikovali v rôznych členských štátoch. Thank you. Ďakujem. Ďakujem, pán Blos. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú štúdiu. Tu sedím. Myslím si, že tam vystáva veľa vecí, ktorými sa zaoberáme toto vo výbore. Dve otázky, prosím. Čo sa týka tých nedostatočných aukcií, aké sú potom dôsledky alebo náklady pre nás ako spoločnosť. No a taktiež si myslím, že je celkom veľa vravné, že v Nemecku sa ho, e, pracuje s obmedzeniami územného plánovania. Mm, hovorili ste o príležitostiach, ktoré napríklad sa skýtajú Polsku, čo sa týka e, veternej energie, jej produkcie. Mohli by ste to nejak kvantifikovať? Ako by to vyzeralo s e, efektívnosťou a čo by sa z toho dalo získať? Ďakujem, pani Merla. Merci, monsieur président, merci, mesdames. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne za tieto prezentácie. Ja by som sa dotkla toho, čo ste hovorili o tých obmedzeniach, pokiaľ ide o rozvoj investícií, pokiaľ, pokiaľ ide o veternú a slnečnú energiu. Takisto ste hovorili o tých teritoriálnych úpravách, pokiaľ ide o tie krajiny. Téma teda je, že v prípade týchto dvoch krajín je úplne jasne, že predovšetkým z tej vašej správy to je jasné, že mm, e, e, veterná energia sa príliš rýchlo rozvinula, teraz to stagnuje a že to môže byť určité riziko, pokiaľ ide o územné plánovanie. O tom ste takisto hovorili. Sú tu teda možno určité obmedzenia, ktoré môžu viesť k zníženiu investícií na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide o technológie, ktoré prichádzajú zo zahraničia, už toto bolo spomenuté, napríklad čínska technológia, teda konkrétne. Ďakujem pekne, ak by ste to mohli objasniť. Ďakujem. A ako posledný bude hovoriť pán Ross. Ďakujem, pán predseda. Veterné turbíny, hovorí sa o tom, že to je čistá energia, že je to lepšie pre životné prostredie, ale viete napríklad o zdravotných problémoch ľudí, napríklad čo sa týka tých nízkofrekvenčných zvukov, hluku, ďalej hmyz alebo zvieratá, tým môže byť aj zabité tam týmito veternými turbínami. Okrem toho veterné turbíny zaberajú veľa miesta a toto ide na úkor našej cennej prírody. Takže toľko k čistému a lepšiemu životnému prostrediu. Ďalšia otázka, ktorú mám ohľadom stability naše siete v júni v Nemecku boli aspoň tri výpadky energie, blackouty, eh, a to aj napriek tomu, že tam majú veľmi veľa veterných turbín, takže závisíme od prírodných elementov v tejto oblasti. Takže Chcem sa opýtať, ste si toho vedomí a zapracovali, alebo zobrali ste to do úvahy pri vašich e, zvažovaniach? Ďakujem. So that ends the list. Dobre, takže sa dostávame na koniec zoznamu rečníkov. Pani Paulus ma správne opravila. Áno, hovoril som o FFH, to je smernica o e, flóre, e, faune a biotope Takže už sme tu mali 22 otázok, prepačte. Formálne už máme len 7 minút a myslím si, že by sme mali dvor auditorov dať správne 15 minút, ale potom to musíme uzavrieť, pretože ešte máme jeden bod na programe, takže prosím, odpovedzte, dohodnite sa medzi sebou, kto čo povie. Ďakujem. Takže všeobecne, čo sa týka tých verejno-súkromných partnerstiev, zvyšok nechám kolegyne, lebo to boli väčšinou technické, špecifické otázky ohľadom správy. Otázka ohľadom spolupráce medzi súkromnými a medzi verejným sektorom a súkromnými investormi, to je dôležitá otázka, lebo hodnotenie vplyvu pre návrh RED 2 Eh, uzavrel to tak, že je treba na tie úvodné ciele investícia vo výške 254 miliard eur. No a dnes už sú tieto eh, ceny alebo tieto náklady o dosť nižšie. Na tú v súčasnosti je tam 71,8 miliardy naplánovaných, aby v rámci RDF a CEF sa zobrali do úvahy environmentálne ciele Takže môže sa tam využiť aj nejaká súkromná investícia. Čo sa týka úlohy verejných súkromných partnerstiev, my máme ešte ďalšiu dôležitú úlohu, neviem, či už to bola predstavená, ale v tomto kontexte by som chcela povedať, že musia byť opatrný, čo sa týka verejno-súkromných partnerstiev. Niektoré zo záverov našich správ boli v tom zmysle, že transparentnosť a hodnota za vložené peniaze E, že boli trochu podkopané a že tam neboli úplne e, jasné politické cieľe. Takže áno, má to svoju hodnotu, ale musí byť opatrný predovšetkým, čo sa týka otázky investícií. V tomto konkrétnom prípade hovoríme tu o viacej než 200 miliardách eur. Teraz požiadam kolegov. Máme tu asi 20 otázok, takže požiadam, aby prispeli s odpovediami. Bude jednoduché pokryť ich všetky. Tá téma je pre vás zjavne veľmi zaujímavá. Nemôžeme auditovať všetky tieto jednotlivé témy, o ktorých ste hovorili. Takže začnem tými, ktoré boli mimo rozsahu. My sme sa nezaoberali čínskou technológiou a uzavretím európskych investícií. To nebolo predmetom auditu. Veterné turbíny a dôsledky pre zdravie a úmrtnosť novorodencov, to takisto bolo mimo rozsahu. My sme zistili počas týchto dvoch rokov, čo sme pracovali na tejto správe, že nie sú žiadne zdravotné dôsledky turbínu. My sme mali panel expertov, ktorý nám to takto povedal. Umrtnosť novorodencov, to je problém, ale e, e, pardon, úmrtnosť vtákov, to je dobrá otázka. Samozrejme, keď budete budovať tento park, tak môžete tomu aj zamedziť. No a potom nestabilita rozvodnej siete v dôsledku používania veterných turbín. Áno, to má taký prerušovaný charakter a v tomto ohľade je obnoviteľná energia problém. Takisto to spadá do rozsahu nášho auditu, ale my sme zistili, že v prípade e, nárazových e, prísunov energie môžete túto energiu predať susedom. Nie všetky členské štáty sú však dobre prepojené so svojimi susedmi, pokiaľ ide o rozhodné siete. Ale toto je jedno z možných riešení. No a potom otázka aukcií. Aukcie na základe usmernení komisie nemôžu slúžiť na alokovanie novej kapacity od roku 2016 na základe tých tarif, ktoré boli. Toto je výsledok našej analýzy. Trh pre veternú a solárnu energiu má byť na voľnom trhu, to znamená, nepotrebuje toľko, to, toľkú podporu. Nedostatočné aukcie sa skôr týkajú plánovania členských štátov. Ak členský štát nechce naplánovať veľa aukcií a chce rozvíjať zelenú energiu, to alebo nechce rozvíjať, tak to závisí od neho. No to je, týmto sa dostávame k tej najzaujímavejšej časti, energetický mix štátov. To je podľa zmluvy národná otázka. Členský štát sa môže rozhodnúť, či chce viac fosílnych palív alebo viac obnoviteľných zdrojov energií. Tomu nemôže Európska únia žiadnom, žiadnym spôsobom ovplyvňovať. Otázka ukladania a produkcia spotreby to bolo mimo rozsahu analýzy, ale pred niekoľkými mesiacmi sme zverejnili osobitnú správu o ukladaní, nepamätám si jej číslo. Bolo to v lete 2018 a odporúčam, aby ste sa na tú správu pozreli. Teraz štatistiky a konkrétne ciele pre jednotlivé krajiny. V decembri 2018 sa prijal ten cieľ, to je nedávno, a rozhodlo sa, že nebudú národné záväzne ciele. Potom štatistiky životnosti. Prekvapilo nás, prečo smernica o energiách hovorí 11 mesiacov. Na internete napríklad vidíte tiež, koľko energie sa produkuje zo solárnych a veterných energií elektrární, ale tieto štatistiky obsahujú aj iné veci, napríklad biomasa, alebo e, koľko dreva sa v zime spálilo. Štatistické údaje musia robiť e, samozrejme zbery údajov, aby získali tieto informácie a to je časovo náročné. Odporúča sa členským štátom znižiť toto obdobie na 9 mesiacov, aby sme na konci 2021 mali údaje, do konca 2020, aby to nebolo viac než rok celkovo. Pokiaľ ide o otázku Číny, konkurencie, schopnosti, či sa členské štáty dosť snažia v obnoviteľných zdrojoch energií o konkurencie schopnosť. Je pravda, že Európska únia bola na čele, pokiaľ ide o kapacitu veterných a slnečných elektrární, ale v určitej chvíli sa veľmi výrazne presadili na trhu Číňania. Stále treba pamätať na to, koľko občanov má Čína a koľko Európa. Nemôžeme teda očakávať, že budeme mať takú istú kapacitu, ako má Čína. Možno to ani nie je potrebné. Treba teda nájsť určitú rovnováhu v tomto smere. Potom otázka grafu, ktorý sa týka cien a nákladov. Tento graf v príslušnom rozsahu. Toto nie je náš graf. Ten sme e, prevzali od Ireny, organizácia, ktorá vypracúva štúdie o tejto téme, má 160 členov, 27 členských štátov a Európsku úniu tiež. Je to jeden z poradcov komisie v otázkach energetiky. Neviem teda, ako prišli na tieto údaje, lebo my hovoríme o nákladoch. Nezabúdajme na to. Ale myslím, že energetický a e- priemysel, priemysel elektrickej energie by nám tak ľahko takéto údaje o nákladoch neposkytol. Dobre, aby som len s dovolením doplnil, pán predseda. Podporím to, čo povedala kolegyňa. My sme zverejnili správu v roku 2016, pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie z veterných a solárnych energií. Takže my sa zaoberáme týmto, nie inými vecami. Pri audite sme zistili celý rad vecí, ktoré pokrok pomalili. Ale ako sme tu povedali, ako povedala kolegyňa, táto otázka nebola pokrytá auditom. E, audit sa zameriaval na produkciu. No a pokiaľ ona, ide o národné ciele, tu išlo o novú smernicu RED 2. Naše odporúčanie sa zameriava na existujúce pravidlá. My nechceme nahrádzať zákonodarcov, takže pohybujeme sa v rámci tých pravidiel a v rámci nich by sa malo lepšie monitorovať, aby sa ukázalo, či bude Európska únia schopná alebo nebude schopná dosiahnuť svoje ciele v zadanej obdobie. A potom priestorové plánovanie. My sme sa zameriavali len na toto a na rozhodnutia, ktoré sa toho týkajú a či teda ich výsledkom bola plocha, ktorá by mohla zásadne zmeniť produkciu veternej alebo solárnej energie. Ak sú tam zahrnuté biotopy, tak to je samozrejme o to horšie. Ale takýto bol teda cieľ našej analýzy a prieskumu. Na jednej strane nemôžeme hovoriť, že chceme produkovať viac a na druhej strane znižovať tie dostupné kapacity nejak drasticky. To sa musí nejakým spôsobom vždy vyvážiť. A ja... Potom ešte pokiaľ ide o PPP projekty. Tu ide o otázku spoločného riadenia a o to, ako riadiaci orgán rozhodne o poskytovaní technickej pomoci aby pomohol realizátorom projektov, aby ich viedol a ako jednoducho budú spolupracovať. Či teda existujú nejaké tie kontaktné miesta, pokiaľ má niekto nejaký projekt alebo návrh, alebo či ich tie orgány budú viesť takmer za ruku, povedzme, jednotlivými fázami projektov. To všetko je na členských štátoch, aby to rozhodli. Ešte by som dodala, RED 2 predpokladá vytvorenie One Stop Shop od 2021 bude sa musieť vytvoriť e, taký úrad, e, ktorý bude sústredovať všetku dokumentáciu, e, to, čo už vlastne máme v Nemecku, lebo tam to trvá 6 mesiacov, na vydanie povolenia v iných štátoch to trvá cel, celý rad rokov. Takže na tom budeme pracovať. Dámy a páni, myslím, že dvor auditorov je veľmi dôležitým partnerom pre politickú prácu parlamentu a správy ako je táto sú veľmi užitočným nástrojom pre nás, ktorý vykonávame kontrolu práce komisie, takže vám chcem veľmi poďakovať. My máme vždy určité časové obmedzenia, ale snažili sme sa maximálne, aby sme všetko pokryli, obmedzili sme prejavy na minútu a tak vám chcem veľmi poďakovať pani predsedajúca komory, pani e, Ivanová, e, ďakujem vám a uvidíme sa, dúfam, čo skoro Takže ja som tu mal byť do 3 na 5, ale teraz e, už budeme musieť e, pristúpiť k ďalšiemu bodu programu rokovania, to je prezentácia správy Komisie o implementácie práce v rámci programu pomoci pri vyraďovaní z prevádzky, pokiaľ ide o jadrové zariadenia v Litvi, Bulharsku a Sloven- na Slovensku. Takže tieto tri krajiny sa zaviazali e, zavrieť jadrové e, reaktory pred e, ukončením doby životnosti. No a je tu zoznam týchto jadrových elektrární, ktorý sa to týka, takže by som chcel požiadať pána Garibu, eh, zástupcu riaditeľa, generálneho riaditeľa a riaditeľa DG Energy, aby teda hovoril o eh, tom, eh, ako sa realizuje implementácia týchto programov Európskej únie na zatváranie nukleárnych reaktorov počas roku 2018. Takže vy tu máte aj prezentáciu, dobre. Takže to môžete urobiť zo svojho miesta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobre popoludne, dámy a páni. Pokúsim sa o prehľad pomoci program, v rámci programu zatvárania nukleárnych zariadení. 8 reaktorov bolo uzavretých pred bežným koncom životnosti bola to podmienka na pristúpenie k Euró- na, na vstup do Európskej únie a na oplátku Európska únia ako vyjadrenie solidarity ponúkla finančnú kompenzáciu dotknutým členským štátom. Na priesvitkách vidíte 8 reaktorov, 2 v Litve, 2 e, v Bohuniciach na Slovensku a 4 v Kozloduji v Bulharsku. Takže vidíte aj dátumy, kedy boli zavreté. Ten posledný sa zavrel e, v Igalíne, to bola tá druhá jednotka a to e, koncom roku 2009. Takže toto zatváranie je teraz už v nezvratnom štádiu, to by som chcel na úvod povedať. A prebehlo to veľmi dobre. E, v poslednom finančnom období na začiatku roku 2014. Podarilo sa nám dosiahnuť väčšinu cieľov, ako vám ukážem, aj pokiaľ ide o plánovanie, to postupovalo podľa tých lehôd naplánovaných v roku 2014. Teraz program Ignalina. Treba tu zúrazniť jednu vec, a to, že vzhľadom na spustenie zariadenia na spracovanie odpadu, ktoré sa e, zameriava na vyhorené palivo, mohli byť e, tieto reaktory v Ignalíne plne zbavené paliva a ako vidíte na obrázkoch, po tomto zásahu máme celý rad kontejnerov, kde je jadrové palivo a vyprazňovanie tohto mm, zásobníku nukleárneho vyhortého paliva takisto e, dobre prebieha. A tu vidíte, čo sa odohráva v ďalších častiach elektrárne. To je miestnosť, kde sú turbíny. Vidíte, ako to vyzerá. Toto vám dá dobrú predstavu. Tu ide asi 800 metrov ako výmeru je to skutočne pomerne veľa krokov, keď sa chcete prejsť po celej tej hale. Táto miestnosť pre turbíny reaktoru 1 je prakticky úplne prázdna a to isté prebieha v hale pre turbíny 2. No a pokiaľ ide o spracovanie odpadu, to zariadenie, ktoré spracúva odpad z tejto prevádzky, tomu, aké, aký odpad je to, k tomu sa vrátim ešte neskôr, keď budem hovoriť o bohuniciach, tak toto je e, takisto plne prevádzky schopné. Kozloduj v Bulharsku. Sú, tu sú 4 reaktory. Zaujímavé je, že aj tu je všetko vybavenie v miestnosti pre turbíny už bolo demontované. Tento dôležitý milník sa podarilo dosiahnuť koncom augusta tento rok. Prevádzka sa teraz presúva teda a činnosť sa presúva na demontáž vnútorného vybavenia reaktorov. To je samozrejme tá najcitlivejšia časť celého uzatvárania reaktoru. A v tomto konkrétnom prípade chcem poukázať na to, že e, sklad vyhoretého paliva, tam je tento palivo alebo ten odpad srednej a vysokej úrovne, tak e, to sa teraz e, práve nachádza vo fáze výstavby, to vidíte naľavo na priesvitke, a zároveň je experimentálne zariadenie, ktoré sa používa, ktoré sa teraz buduje, pardon, tzv. plazmagam a to má znížiť e, objem radioaktívneho e, odpadu a môže sa to použiť takisto aj na iných e, elektrárniach. A typ e, zníženia objemu, ktorý takto možno, ktoré takto možno e, dosiahnuť je e, až faktor, zodpovedá faktoru 20. Takže to funguje a bude veľmi zaujímavé pozrieť sa aj na to, či je to v súlade s ochranou životného prostredia, ale či je to aj ekonomicky prínosné a efektívne v rámci celkového vyraďovania z prevádzky. No a keď sa pozrieme na tretí program, to je program v Bohuniciach, tu sú dva reaktory rovnakého typu ako tie štyri reaktory v Kozloduji. Toto je program, ktorý najviac pokročil, pokiaľ ide o implementáciu Vidíme tu niekoľko obrázkov. Opäť hm, turbínová hala už je úplne prázdna a aj okolie Bohuníc alebo ten pohľad na Bohunice sa celkom zmenil. Boli, bolo tam 8 chladiacich veží, ktoré slúžili tým štyrom reaktorom. Dva reaktory stále fungujú, tie štyri zvyšné chladiace veže už boli, a tie štyri eh, chladiace veže už boli úplne demontované. Tento program je teda oveľa pokročilejší, pretože skutočne tam je termín dokončenia 2025 a vnútro reaktorov už takisto bolo predmetom prác, ako vidíte na priesvitke, dekontaminácia primárneho eh, obvodu reaktorov už prebieha a demontáž ako taká, to je celý proces, takže je tu celý rad súčastí, ktoré sa demontujú a s ktorými sa manipuluje. Väčšina z nich po dekontaminácii môže byť eh, odstránená. podľa mňa je dôležité, a využívam na to len jeden príklad, aby sme chápali, aký typ odpadu je výsledkom operácií na vyradenie z prevádzky. Ako vidíte tu na tejto priesvitke, 90 materiálov, ktoré dostaneme z vyradenia z prevádzky, sa dekontaminuje a môžu sa opäť použiť napríklad kovy, tie sa môžu použiť do zberu a znova použiť cementové štruktúry. Takisto možno použiť znova napríklad na dlažby alebo nové cesty. 10 je teda e, odpad s nízkou a veľmi nízkou mierou radiácie. A tam, kým sa začne akákoľvek demontáž, e, tak, sa musí, tak to musí prejsť e, cez špeciálne zariadenie, ktoré spracúva takýto odpad. E, v Európskej únii je 90 zavretých reaktorov, len 3 sú plne demontované, tak v podstate o tieto, o tieto ide. No a potom je tu odpad, ktorý je vysoko radioaktívny a tam samozrejme e, využívame to riešenie, ktoré sa bežne používa na takýto odpad. Ehm, to znamená, e, využívajú sa na to sklady, ale ktoré sú na to špeciálne určené, ale bohužiaľ ani jedna z tých troch krajín takéto sklady nemá. A tu máme objem materiálu v tonách, ktorý vlastne je výsledkom takéhoto vyraďovania z prevádzky. A keď sa na to pozrieme z hľadiska financovania, hovoril som o tom, že Európska únia vlastne sa ujala veľkej časti nákladov, ktoré súvisia e, s financovaním vyraďovania z prevádzky. Naľavo vidíte tie tri projekty, a peniaze, ktoré na to boli venované a majú byť až do roku 2020 a v ďalšom stĺpci vidíte navrhovaný objem v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca, to, čo navrhuje komisia. No a potom miera príspevkov v absolútnych číslach a v percentách v prípade tých troch e, krajín. A pokiaľ ide o cieľ na nasledujúci viacročný finančný rámec. Máme jednoznačne cieľ dokončiť vyradenie z prevádzky v prípade Bohuníc do roku 2025 a pokročiť s vyradovaním z prevádzky elektrárne v Kozloduj v rámci navrhovaného rozpočtu. V prípade Ignalíny je situácia úplne iná. Lebo je tam úplne iný typ e, reaktoru, grafitový reaktor a demontáž jadra reaktoru po odstranení paliva. To bude tá hlavná úloha v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca. Bude to v podstate poprvý raz, čo niečo také sa bude robiť. No a pokiaľ ide o príslušné nástroje, treba zdôrazniť, že sú tu dôležité synergie medzi tými troma programami, jednak priame synergie medzi Bohunicami a Kozloduj vzhľadom na ten istý typ reaktorov. A tieto synergie môžu umožniť nielen výmenu osvedčených postupov, ale aj e, k zníženiu miery využívania potrebných nástrojov. Takže aby sme riešili demontáž grafitového jadra v Igaline. Tam sa snažíme získať pochopiteľne tú najlepšiu dostupnú európsku expertízu. Má sa začať teraz taká občná štúdia a očakáva sa, že zmluva bude zadaná okolo roku 2022 na demontáž toho reaktoru. Je celý rad eh, jadrových reaktorov, ktoré už sú zavreté a čakajú na demontáž v Európskej únii, takže sa očakáva aj rýchly rast príslušného segmentu trhu. To znamená, treba získať takých, eh, také subjekty, ktoré majú najväčšie skúsenosti v tejto oblasti a to sú, to je ten potenciálny a sekundárny prínos týchto programov. To znamená nie len priame vyradenie z prevádzky a odstránenie mm, no, radioaktívneho odpadu a príslušného nebezpečenstva, ale takisto to znamená aj možnosť pre hospodárske subjekty, ktoré majú expertízu v tejto oblasti a možnosť vlastne exportovania tejto expertízy do ďalších krajín. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a rád odpoviem na všetky otázky. Ďakujem. Yes, thank... Ďakujem, pán Gariba. A teraz majú poslanci možnosť vyjadriť svoje pripomienky a pýtať sa otázky. Pán Gaje, prosím, ako prvý pán... Hašel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja oceňujem objektivitu tejto správy. Je to na prospech veci, pokiaľ ide o zdieľanie našich skúseností v týchto dôležitých procesoch odstávky. Treba zdôrazniť, že všetky tri členské štáty, dokonca ešte pred vstupom by som povedal, boli donútené zaviazať sa k tomu, aby e, zastavili fungovanie reaktorov, tých staromódnych alebo starých typologicky. Je to dôležité, pokiaľ ide o nukleárnu bezpečnosť, je to priorita pre Európsku úniu. To znamená, Európska únia sa zaviazala sama, že bude financovať toto vyraďovanie a demontáž. Chcel by som sa teda spýtať v tomto kontexte, sú tu nejaké finančné nedostatky, pokiaľ ide o Slovensko, pretože ja som zo Slovenska, sú tu nejaké finančné nedostatky. Ak áno, budete v rámci toho finančného rámca až do roku 2027 pomôcť tým krajinám, aby sme tieto nedostatky odstránili. A ak je to takýto nedostatok, prezentuje to nejaké riziko pokiaľ ide o to, že to vyraďovanie by sa neurobilo v tom harmonograme, ako to má byť, to znamená 2025 v prípade Slovenska alebo v prípade Bulharska roku 2030. Takže ak je teda tomu tak, tak čo by ste odporúčili slovenským úradom alebo bulharským úradom, aby urobili, k čomu sa majú zaviazať na to, aby splnili všetky tieto záväzky? Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán Rope, nech sa páči. Ďakujem pekne. Táto téma je pre mňa veľmi dôležitá, pretože ja som z Ignaliny, dlho som tam pracoval, ešte stále tam bývam. Pracoval som dokonca ako primátor tejto oblasti 30 rokov a Veľa vecí súviselo práve s touto jadrovou elektrárňou. Ja si uvedomujem, ako vyzerá tá situácia v súčasnosti, ako to vyzeralo v minulosti a preto by som sa chcel spýtať pár otázok predstaviteľa komisie. Chcem sa poďakovať nášmu výboru, ktorý preukázal veľkú mieru záujmu a podporil teda uznesenie, ktoré sme pripravili v rámci predchádzajúceho mandátu. A myslím si, že to uznesenie, ktoré bolo prijaté zo strany parlamentu, musí sa odzrkadliť aj v krokoch komisia. Je mi trochu ľúto, že komisia vo svojich úvodných slovách uvádza, že úpravy, ktoré sú do roku 2027, môžu umožniť to, že Litva by aj naďalej pokračovala v tomto vyraďovacom procese a že by to pomohlo zbaviť sa toho používaného grafitu. To nie je pravda, pretože 560 miliónov eur, ktoré dala komisia k dispozícii, nestačí na to, aby sme sa vysporiadali s touto prácou, pokiaľ ide o ten použitý grafit, pretože my máme vlastné výpočty, ktoré Litva urobila a parlament súhlasí, je to 780 miliónov eur, ktoré musia byť dané k dispozícii a ešte jedna vec. Komisia nespomína, že Litva by takisto mala zvýšiť pomer spolufinancovania, avšak v dohodách nie je nič také, čo by hovorilo o takomto pomere. Litva e, vníma tú situáciu tak, že sme sa zaviazali 14%, zatiaľ čo komisia žiada 20% spoluúčasť. V tejto správe takisto nie je nič uvedené ohľadne paliva vyhoretého, ktoré má ísť teda do tých kontajnerov a skladovacích priestorov, ale samotná skutočnosť, že palivo, ktoré bolo použené pred 25 rokmi, musí byť v takýchto skladoch, po 25 rokoch tie pôvodné kontajnery asi pravdepodobne už nebudú vhodné na ďalšie skladovanie. Budeme musieť hovoriť o nejakých skládkach. A ešte jedna vec, ktorú takisto vnímame aj v iných jadrových elektrárniach inde v Európe, skúsenosti poukazujú na to, že v minulosti je je tu aj riziko určitého úniku radioaktivity. Vidíme, ako ľudia pracujú v takomto prostredí, pracujú s materiálmi, ktoré sú v podstate radioaktívne, síce na tej nízkej úrovni. Takže my sa chceme spýtať, aký to má potom dopad na zdravie tých ľudí, ktorí takýchto, v takomto prostredí musia pracovať. Uvedomuje si komisia, že aká tá situácia je, bude robiť nejaké štúdie v tomto zmysle, alebo sa bude vykonávať ďalší výskum na to, aby sme zistili, že do akej miery ľudia, ktorí sú v kontakte s takýmito materiálmi, budú postihnutí. Je to jednoducho stále vystavenie radioaktívnemu prostrediu. V roku 2014 sme používali aj peniaze z regionálnych zdrojov, pretože v podstate bola to jedna z podmien na to, aby sme vôbec mohli vstúpiť do Európskej únie a Litva si splnila svoje záväzky, reaktory boli zatvorené a komisia teraz bola na ťahu a zaviazala sa, že podporí ten región a od roku 2014 komisia v podstate zastavila tie záväzky zo svojej strany, zatiaľ čo situácia v regióne sa naďalej zhoršuje. Mesto, ktoré malo bola kedy 34 tisíc občanov, už iba 18 tisíc ľudí tam zostalo. Ľudia sa vysťahovávajú a tá situácia sa zhoršuje. Nemyslíte si snáď, že by sme mali ísť cestou regionálnej podpory aj na ďalšie obdobie? Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani, pa, pa, pani Paulus. Nech sa páči. Ja budem oveľa stručnejšia. Ja si myslím, že to bola veľmi zaujímavá správa, ktorú sme mali možnosť vypočuť si. A jedna otázka, hovorili ste o tej plazma zbrane, ktorá znižuje objem. Ja dúfam, že to sú materiály nízko radioaktívne. Áno, v poriadku, dobre, len sa uistujem. A chcela by som teda vedieť, že či tento projekt bude mať e, hospodárske plusy pre lokálne hospodárstvo, pretože sú tu stovky takýchto reaktorov, ktoré budú musieť byť v budúcnosti vyradené a ako ste pravdepodobne videli, máme tu správu o stave nukleárnych eh, elektrárny a vidíme, že ten priemerný vek je zhruba 30 rokov, takže tieto reaktory nebudú fungovať už veľmi dlho. Takisto ste poukázali na celkové náklady. Boli to udivujúce čísla a ja som sa práve od vás dozvedela, že sú tu ešte oveľa ďal, väčšie ďalšie náklady v najbližšom období, takže ja by som chcela vedieť, že či niekto vôbec vypočítal, ako by bola bývala drahá hodina, ak by tieto vyraďovacie náklady boli kalkulované už od samého začiatku. Ďakujem pekne. Ďalší mhm. prihlásený rečník. Ďakujem pekne za túto veľmi zaujímavú správu, hovorí pán Bompard. Mám tri otázky, možno sa budem aj opakovať. E, v tej vašej štúdii ste naznačili údaje objektívne, ktoré sa týkajú ukončenia týchto troch e, demontáží, troch elektrární. Avšak ja si myslím, že je to skutočne technologická výzva relatívne nová skutočne obstojíme pri týchto výzvach, ktoré máme pred sebou. Ide jednoducho o to, aby sme neprekročili tie lehoty, ktoré boli stanovené, pretože vlastne stále narážame na nové výzvy, ktoré sa každý deň objavujú. To je prvá vec. A druhá, pripojím sa k otázke kolegu, vieme, že práve pokiaľ ide o nukleárnu oblasť, sú tu podmienky a otázky bezpečnosti pre zamestnancov, zamestnankyne, ktoré teda sú činné v tejto oblasti my financujeme túto demontáž, ale mňa by zaujímalo, že do akej miery to súvisí, pokiaľ ide o normy a kritéria v oblasti bezpečnosti pre tých, ktorí musia pracovať v rámci týchto programov, pretože my vieme, že otázka nukleárnej radiácie je komplexným problémom. A posledná otázka, ja som zo skupiny tých ľudí, a možno nie všetkým sa to páči, ktorí si myslia, že nukleárna energia je minulosťou a že musíme ísť ďalej. Otázka je teda, že či po demontáži týchto typov reaktorov, ktoré sú istým typom reaktorov, či tu máme nejakú kapacitu získať technologické poznatky, ktoré by sme akumulovali na to, aby sme ich využívali pri demontáži ďalších reaktorov druhej a tretej generácie. Ďakujem pekne. Thank you. Is there more? Ďakujem pekne. Snáď ešte niekto iný? Ak nie, tak požiadam eh, nášho hostia, aby reagoval na tieto otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem reagovať v poradí, tak ako tie otázky odzneli. Takže pokiaľ ide o otázku pána Hajšela, pokiaľ ide o tie nedostatky, tie tu sú, pokiaľ ide o Slovensko, tak je to zhruba na úrovni 90 miliónov eur ako vidíte v návrhu komisie, sme navrhovali 63 miliónov a k tomu pridáte to normálne percentuálne vyjadrenie, ktorým prispieva Slovensko, tak by sa to celé zaplnilo. Takže, otázka, takže odpovede neočakávame žiadne problémy, pokiaľ ide o završenie tohto vyraďovacieho procesu v rámci roku 2025 vzhľadom na tie finančné výhľady, ktoré máme momentálne. A pokiaľ ide o otázku, ktorú položil pán Rope, áno, my si v plnej miere uvedomujeme skutočnosť, že tu je rozdiel v pohľadoch medzi návrhom komisie, správou, ktorá bola odhlasovaná na úrovni mhm. parlamentu. Avšak, kde nie je teda nejaký názorový rozdiel, tak to je tam, kde tá suma, ktorá je potrebná na operácie do konca roku 2027, a chcel by som povedať, že teraz tu vlastne ide o otázku rozpočtového orgánu, ktorý sa musí rozhodnúť, že do akej miery chcú medzi parlamentom a radou vyfinancovať tieto špecifické operácie. Ja si myslím, že komisia už viedla dialógy, diskusiu s úradmi z Litvy a myslím si, že teraz to vlastne závisí od legislatóra na to, aby sa prijali ďalšie rozhodnutia. Ďalšia paleta otázok bola nastolená, niečo sa týkalo stáleho skladovania, Vysok, stále skladovanie vysokoradioaktívneho paliva, materiálu, to je nadrámec toho programu a vždy tomu tak aj bolo. Takže pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré máme, alebo pokiaľ ide o texty, nariadenie, ktoré máme, tam sa o tom nehovorí, respektíve to je explicitne nespomenuté. A pokiaľ ide o tie sklady, odpadu, ktoré máme napríklad v prípade Ignaliny, tie sú navrhnuté zhruba na životnosť 50 rokov. A pokiaľ ide o zdravie ľudí, ja si myslím, že tu boli dve otázky, ktoré v tomto kontexte odzneli a preto je dôležité zdôrazniť to, že jeden z tých ukazovateľov, ktorý máme v rámci výkonu tohto programu, realizáciu programu je vlastne počet prípadov nehôd, alebo incidentov, ktoré sa týkajú priamo zamestnancov a v súčasnosti môžem povedať, že doposiaľ nemáme žiadne, takže toto je súčasná situácia a áno, pokiaľ ide o rok 2014, od tohto roku komisia od roku 2014 zastavila komisia aktivity v zmysle, aby pod, pokiaľ ide o podporné kroky v oblasti programov, ktoré boli sprievodnými programami v, v rámci programu vyraďovania, a to pôvodne od roku 2002 do roku 2013. Viaceré energetické projekty boli eh, dizajnované tak, aby vlastne vyriešili ten problém, ktorý bude vlastne spustený tým, že sa predčasne zastavia takéto reaktory a na druhej strane, aby sme navýšili energetickú účinnosť v rámci tých krajín, ktorých sa to konkrétne týka. Takže v podstate, v skutočnosti, projekty, ktoré boli financované pred rokom 2013, ešte stále sú ukončované v oboch, teda vo všetkých troch krajinách, ale nariadenia rady alebo úpravy rady neumožňujú ďalšie financovanie, pokiaľ ide o tie vyraďovacie finančné prostriedky alokované, čo však je možné, a toto už teda závisí od vôle členských štátov, je to, aby sa využívali regionálne a kohezné prostriedky na podporu takýchto typov operácií. Pokiaľ ide o tú plazma zbraň, áno, je to iba pre nízko radioaktívne materiály, ale hlavným cieľom, účelom, ak sa pozriete na to veľké množstvo toneláže a množstva čo do objemu tohto materiálu, ak to bude fungovať tak, ako to má, tak to skutočne môže signifikantne znížiť potreby čo do priestoru, ako aj náklady, e, ktoré s tým súvisia. Či sme teda započítali tie očakávané náklady na výrobu kWh, komisia zverejnila v roku 2017 niečo, čo sa nazýva nukleárny ilustratívny program, je to niečo, čo budeme publikovať alebo publikujeme pravidelne, kde je veľká časť mm, vlastne venovaná práve tejto problematike. Vidíte tam tie projekcie, odhady, ktoré momentálne urobili členské štáty v zmysle e, nákladov na vyraďovanie elektrárne, ako aj finálne riešenie pre vyhorené palivo. Radioaktívny materiál, môžeme o tom ešte hovoriť, ak vás to zaujíma a pokiaľ ide o dátum završenia, e, tak ako ste istotne videli, týka sa to takého dlhšieho obdobia z časového hľadiska, čo si však treba uvedomiť, a tu by som chcel to doplniť aj v rámci tej reakcie, ktorú som poskytol e, na otázku týkajúcu sa Litvy. Týka sa to viacerých viacročných finančných rámcov, Takže čo je dôležité je to, že tu potrebujeme kontinuálne ustanovenia poskytovania finančných prostriedkov až do konca toho vyrazovacieho procesu. Pokiaľ ide o Slovensko, myslím si, že tam sme relatívne istí, si istí, že sa to skončí, to vyraďovanie v roku 2025. Avšak v prípade Bulharska tam už ideme smerom k roku 2030, takže pravdepodobne tá marža sa bude zvyšovať a pokiaľ ide o Ignalinu, tam musí byť vyriešená najprv tá prvá fáza, pokiaľ ide o ten grafit, to znamená, takže tam počítame s rokom zhruba 2038, avšak to bude iba za predpokladu, že včasne sa urobí, a to aj z rozpočtového hľadiska práve táto prvotná fáza, A práve preto by som povedal, že by nebolo, že by nebolo dostatočne opatrné z mojej strany vyjadriť sa teraz nejako záväzne. A pokiaľ ide o kritéria týkajúce sa bezpečnosti, všetky tieto odstávky sú pokryté dvomi typmi legislatívy. Pokiaľ ide o zdravie pracovníkov, v roku 2014 vznikla nová smernica v rámci dohody o Euratome, ako aj smernica o nukleárnom palive, kde sa vlastne hovorí o lehotách. Takže toto je v podstate monitorované aj zo strany komisie, kde sa overuje spôsob kontroly možného vystavenia zamestnancov, pracovníkov radioaktívnemu prostrediu, takže sú tu viaceré kombinované nástroje, ktoré môžu byť takýmto spôsobom využité v tomto zmysle. A spýtali ste sa takisto, že či tu je nejaká možnosť rozšírenia týchto poznatkov, pokiaľ ide o iné typy reaktorov. Ja si myslím, že je tu jedno dôležité Eh, jedno dôležité zistenie, ktoré treba povedať. Reaktory, ktoré sa demontujú, sú reaktormi prvej generácie a vlastne pokiaľ ide o ich dizajn, tak tam neboli žiadne, tam nepočítalo sa s tým, pokiaľ ide o možné vyraďovanie. A tá situácia je trochu odlišná v prípade reaktorov tretej generácie, kde vlastne eh, už pri samotnom dizajnovaní navrhovaní sa počítalo s, takou, s takými operáciami, ktoré sa budú musieť realizovať v rámci toho vyraďovania. Po druhé, snažil som sa tej prezentácii jasne rozlíšiť reaktory, ktoré majú to grafitové jadro, ako v prípade Ignaliny. To prezentuje veľmi špecifickú výzvu práve v tomto kontexte. A ďalej reaktory, vlastne, ktoré sú iba e, tzv. reaktormi natlakovanou vodou, kde vlastne nie sú nejaké špecifické technologické výzvy v zmysle demontáže, skôr sú to také priemyselné operácie, sú tam isté časti, ak je tam napríklad to palivo e, narušené, tak tam je to komplikovanejšie, ale tie štandardné komponenty neprezentujú žiadne špecifické výzvy a preto by som povedal, že toto je teda ten štatút a status a pokiaľ ide o komunic, bohunice, Vzhľadom na to, že tam došlo do dekontaminácií, tak sme presvedčení o tom, že sa nám podarí dodržať ten časový harmonogram, ktorý tu bol spomenutý. Dúfam, že týmto som vlastne zareagoval na tie otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem. Ďakujeme, pán Gariba z Generálneho rejiteľstva pre energetické otázky. To bol posledný bod nášho programu, takže môžeme ukončiť našu dnešnú schôzu práve na čas. Ďalšie stretnutie bude 17. oktobra. Budúci týždeň začneme s vypočutiami komisárov. Takže ďakujem.